Um, dear Kolegyne, kolegovia, meškáme, pretože mnohí ľudia sa sem pokúšajú dostať a čakajú v rade na bezpečnostnú prehliadku. Som si vedomý toho, že by sme mali začať, ale Rád by som bola, aby sa verejnosť sem mohla dostať. Zároveň som si vedomý, že mnohí z vás máme zase, máte zase iné veci na programe na popoludne, takže začneme. Som veľmi rád, že sme tu spolu na spoločnom vypočutí medzi výborom ktorému predseda pani Cecilia Wikstrom. Je to naše spoločné vypočutie v parlamente sme často mali vypočutia k občianstvu a k Brexitu. A čo sa týka petícií, aj tam bolo mnohých, mnoho vypočutí. Naše dva výbory jednoducho veľmi veľa spolupracujú. Dnes máme spoločné výborové vypočutie, výbor pre petície a výbor pre občianske slobody LIBE k stavu bez štátnej príslušnosti. Myslím si, že to je dobrý krok, pretože táto záležitosť musí byť vypočutá a treba konať. Viem, že sa to deje v mnohých členských štátoch EÚ. Takýto nekalý jav. Zaujímajú sa oň aj médiá a detí bez štátnej príslušnosti, bez občianstva, bez registrácie. Je to fascinujúca otázka, celá táto téma občianstva a štátnej príslušnosti. Je štvrtok, pravda. Nevedel som, kontrolujem to. Sme v Libe, pravda. Treba overiť, aký deň týždňa je. Ako koordinátor pani Meclovondo musíte overiť, aký deň týždňa je. Aj vy ste vo výbore pre petície. Vy ste podpredsedničkou výboru pre petície a preto obie dva naše výbory majú toho veľa na programe. To chcem povedať, že sme všetci unavení a nevieme, ktorý deň týždňa je. Ešte tu je niekto, čo by chcel niečo povedať, lebo ja by som už chcel prestať. Vítam poslankyne a poslancov, ktoré, ktorí prišli aj vo štvrtok popoludní. Ďakujem vám všetkým. Pani Ždanoka, koordinátorka za APP, e je veľmi aktívna v oblasti tejto tematiky a takisto je aktívna v oblasti petícií. Aktívna, ale o tom si vypočujeme viac neskôr. Prídu ďalší kolegovia, ale začneme. Krátky úvod. Predtým, než odozdám slovo pani Wikstrom. Dnes sa náš výbor, naše zasadanie výboru vysiela cez internet a takisto sa zaznamenáva, čo sa povie, pretože z toho budú vyplývať ďalšie kroky. Ľudia sú, e, majú záujem, čo sa deje v našom výbore. Sledujú to. Čo sa týka štátnej príslušnosti a stavu bez štátnej príslušnosti, je to záležitosť, ktorá je v národnej kompetencii, ale má to dopad na občanstvo ako také, ktoré je zase otázkou e, unínou. Je to otázka základných ľudských práv, ktorá je tiež v právomoci výboru LIBE, podobne ako migrácia a azyl stavbe štátnej príslušnosti je záležitosť, ktorý, ktorá vzbudzuje obavy u mnohých a preto Líbe si želá preskúmať ho z mnohých aspektov spolu s výborom pre petície. Jedna z prvých vecí, ktorú by sme chceli vyriešiť vo výbore LIBE, je vychádzať z logiky zmluv, ktoré hovoria, že osoby bez štátnej príslušnosti sú príslušníci tretich krajín ktorý, na ktorého sa vzťahujú opatrenia e, na externej hranici a migračné opatrenia, ale bohužiaľ existujú ľudia, ktorí tu boli narodení a nezískali občianstvo alebo štátnu príslušnosť. Takže aj problémy týchto ľudí spadajú pod e, agendu nášho výboru. Je to otázka základných ľudských práv, pretože sa vychádza z toho, že takáto osoba bez štátnej príslušnosti nemôže sa tešiť svojim základným ľudským právam. Parlament tomu prijal viaceré uznesenia a kolegovia začínajú s ratifikačným procesom dvoch e, dohovorov OSN 1944 a 61, ktoré sa oba týkajú stavu beštátnej príslušnosti. A mm, výbor LIBE v roku 2015 študoval praktiky členských štátov EÚ, aby bolo možné zabrániť a obmedziť stavy bez štátnej príslušnosti. Sú tu dobre príležitosti urobiť si inventúru riešení. Rada prijala stanovisko a špecificky zaradila záležitosť na e, koniec roka 2020 15 a preto treba znova sa tejto záležitosti dnes venovať. Vypočutie je rozdelené do troch častí. Najprv budeme mať prezentáciu situácií v rozličných členských štátoch EÚ, ako zabraniť stavu pre štátnej príslušnosti a ako ho ukončiť. Ďalšia špecifická časť bude o deťoch bez štátnej príslušnosti, o tom som už hovoril predtým a je to veľmi náročná záležitosť najmä pre niektoré členské štáty a napokon budeme sa venovať osobám pre štátnej príslušnosti, ktoré čelia ťažkým problémom pri identifikácii a mm, je veľmi ťažké zabrániť tomu, aby sa takáto osoba e, nedala do väzby. Európska komisia, UNICEF, UNHCR, Agentúra pre základné ľudské práva a ďalší aktéry sa všetci venujú tejto problematike a vyslali zástupcov na toto vypočutie. Toto koordinuje výbor pre petície. Ospravedlňujem sa za takýto dlhý úvod a veľmi rád teraz odovzdávam slovo predsedkyni výboru pre petície Cecily Wikstrom, ktorá takisto predseda aj konferencii predsedov výborov. Vítam ju tu v oboch týchto funkciách. Ďakujem pekne, Vážený Klód, odborníci, dámy, páni, kolegyne, kolegovia, aj pre mňa je veľkým potešením privítať vás na tomto verejnom vypočutí, ktoré, ktoré sme zorganizovali, nie len ako dvaja priatelia, ale aj ako dva výbory našej snemovne, výbor pre petície, ktorému predsedám a Libe. Dostali sme niekoľko petícií k záležitosti stavu bez štátnej príslušnosti a deťom bez štátnej príslušnosti Chris Nash v mene European Network for Statelessness predložil svoju petíciu, predvolovali sme ho a dnes sa bude diskutovať o jeho záležitosti, jeho petícii. Stav bez štátnej príslušnosti je problém, ktorý zostáva vysoko na programe dňa, pretože je to výzva pre ľudské práva. Článok 15 Univerzálneho vyhlásenia pre ľudské práva hovorí, že má každý právo na štátnu príslušnosť. A okrem toho, že sa takto narúšajú práva človeka, ak nemá národnosť, ľudia pre štátne, bez štátnej príslušnosti sú vystavení mnohým rizikám. a najmä porušovaniu ich ľudských práv. Deti bez štátnej príslušnosti vyrastajú bez práv, bez prístupu k vzdelávaniu, bez prístupu k zdravotnej starostlivosti a sú ponechané bez snov a nádeje do budúcnosti. To je naozaj smutné. Niektoré deti bez štátnej príslušnosti v Európe sem prišli ako žiadatelia o azyl alebo utečenci, ale väčšina detí bez štátnej príslušnosti v Európe sa narodila na európskej pôde. Preto výbor pre petície vidí urgentnú potrebu konať aby bolo možné zabrániť tomu, aby deti rástli bez štátnej príslušnosti, zbavené snov a nádejí. Verím, že dnešné vypočutie nám poskytne veľmi dobrú príležitosť reflektovať otázku stavu bez štátnej príslušnosti a dúfajme, že poskytne aj niekoľko odpovedí na to, ako Európska únia a najmä táto inštitúcia by mohla prispieť k efektívnemu vysporiadaniu sa s touto záležitosťou a vysporiadať sa s ňou raz a navždy. Želám všetkým plodnú rozpravu. A teraz bez odkladu pani Katia Svajder dostane slovo. Dúfam, že vyslovujem vaše meno správne. Ste autorkou štúdie, ktorú ste bola poverená z výboru Žive o praktikách na zabranenie a ukončenie stavu bez štátnej príslušnosti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Dnes e, vám odprezentujem správu, ktorú som napísala pre výbor Libe spolu s ďalšími dvoma autormi. Tí ostatní dvaja nemohli prísť, pretože dnes sa obhajuje štúdia PhD, svoje, svoje doktoráty obhajujú, e, takže nemohli prísť, ale všetci traja sme autormi. Dnes by som rada opísala Um, I can't really change slides. Okay, yeah. Um... Stručne odprezentujem správu, ktorú sme napísali a potom sa sústredím na jednu jej časť, pretože je to dlhá správa, vyše 100 strán a mňa by zaujímalo hovoriť podrobnejšie o jednej z nich, ktorá sa týka toho, čo môže urobiť Únia o stave bez štátnej príslušnosti ako sa môžu k tomu postaviť nadnárodné spoločnosti a takisto ako môžu fungovať tzv. soft, meké opatrenia a opatrenia v justícii, aké by sa mohli urobiť aj v legislatíve. A dúfam, že o tom budeme aj diskutovať. Moja prezentácia zdá sa nefunguje, nedá sa posúvať. Okay, thank you. Um, Naša správa pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá sumarizuje príslušné medzinárodné a európske štandardy k stavu bez štátnej príslušnosti. V druhej časti sa rieši to, do akej miery sú v súlade členské štáty s týmito štandardmi. Každý jednotlivo, napríklad čo s nájdenými deťmi, alebo ako môže byť štátna príslušnosť, národnosť odobratá ľuďom, ktorí sú podozriví zo zločinov terorizmu a ako členský štát rieši všetky tieto otázky a potom sme dali doved na tabuľky, kde si môžete overiť v tej informácie, ktoré poskytuje táto štúdia ako sa dá ukončiť stav štátnej príslušnosti. Teraz tretia časť. Ochrana osôb štátnej príslušnosti a aká je, aký je postup e, určenia osoby bez štátnej príslušnosti a tá posledná kapitola, čo môže v tomto urobiť Európska Únia, Nemecko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo boli predmetmi štúdia a opisujem situáciu v nich. Posledná časť, e, teda tá čo môže urobiť eh, Únia v budúcnosti, aby sa čoraz viac znižovala stavbe štátnej príslušnosti. Takže čo môžeme robiť? Kde môžeme začať? V EU momentálne nemáme príliš veľa pravidla v tejto oblasti. Napríklad v súvislosti s azylovým právom tu nemáme príliš veľa záväznej legislatívy, nemáme žiadne záväzné dohody. Takže svoj spôsob je to výzva lebo nemáme veľa interných dokumentov, na ktoré by sme sa mohli, o ktoré by sme sa mohli oprieť. Ale to určite je príležitosť. Niečo je treba robiť a musíme sa čo zamýšľať nad stratégiami, uvažovať, akým smerom by sa mala uberať naša politika, aké formulácie tam využívať. Predovšetkým teda je dôležité si vybrať hodnú formuláciu, všeobecné smerovanie toho mekého nezáväzného práva, či sa bude sústredovať na menšiny, na diskrimináciu, na práva. Ako teda vsadiť do toho rámca problém e, stavu bez štátnej príslušnosti. Máme tu napríklad rozhodnutie rady v tejto oblasti z roku 2015, alebo záver rady z roku 2015 a taktiež rôzne akcie, napríklad tá dnešná, kde tu dnes sedíme a diskutujeme o tejto problematike. My v našej štúdie taktiež hm, ponúkame do budúcnosti nezáväzné opatrenia aj so súvisiacimi otázkami. Napríklad navrhujeme naturalizáciu týchto osôb bez štátnej príslušnosti. No a vychádzame tu z dohovoru z roku 1954, ktorú ratifikovali takmer všetky členské štáty Európskej únie. Tam je článok ohľadom naturalizácie, kde sa hovorí, že smutné štáty do takými, do aké to bude možné, musia umožniť asimiláciu, naturalizáciu osobe štátnej príslušnosti, musia predovšetkým vyvinúť veškeré, všetko úsilie, aby e, urýchlili naturalizačné e, procesy a aby zredukovali taktiež náklady na takéto konanie. Nehovorí sa tam napríklad, že pokiaľ nejaká osoba ve štátnej príslušnosti bude niekde 3 roky žiť, tak okamžite získa občianstvo, alebo sa tam nehovorí nič o odmietaní udelenia občianstva. Hovorí sa to len o tom, že treba podporovať e, snahy o integráciu, naturalizáciu takejto osoby. Takže toto je otázka, o ktorej sa môže diskutovať na príslušných fórach. No a Európska únia môže napríklad pozbudiť členské štáty, aby plnili túto povinnosť, pokiaľ to je potrebné. Môžeme vytvoriť príslušné platformy na e, výmenu dobrých e, overených metód. Môžeme koordinovať e, štatistiky, zber údajov o tom, koľko ľudí sa naturalizovalo v jednotlivých členských štátoch, koľko sa uchádzali o štátnu príslušnosť, koľko boli odmietnutí, aké sú tam problémy, prekážky v rôznych členských štátoch. Možno nejaké spoločné problémy tam sú a možno sa spoločne lepšie prídeme na nejaký spôsob, ako to riešiť. Takže toto je len jeden príklad. Teraz súdne kroky v rámci Európskej únie. Únie hovorím predovšetkým o judikatúre súdneho dvora v kontexte Európskej únie. Samozrejme, Vieme, čím sa zaberá súdny dvor, závisí samozrejme vždy v prípade každého rozhodnutia, o aký prípad e, sa jedná. Ale je tu určitá teória, že judikatúra je v podstate organickým e, vývojom, e, ktorý vychádza z toho, v akom stave sa nachádzajú veci v Európskej únie. Právnici poznajú potom spoločné body európskeho práva, medzinárodného práva. Je veľmi dôležité sa pozrieť na vývoj judikatúry. Európsky súdny dvor má e, dlhú históriu, kedy vydával rozhodnutia ohľadom otázok e, týkajúcich sa národnosti, no a väčšinou sa rozhoduje tak, že členské štáty si môžu rozhodnúť, kto dostane národnosť alebo štátnu príslušnosť ale všetky tieto rozhodnutia musia rešpektovať európske právo. No a o tomto sa po, toto je potom rozvádzané v rámci každého jednotlivého rozhodnutia. A čo sa týka štátnej príslušnosti, tak tu máme prípad, e, alebo rozhodnutie v prípade Rotman. Pokiaľ tento prípad nepoznáte, tak tam išlo o stratu európskeho občanstva. Tam potom to viedlo k stavu bezstatnej príslušnosti. No a tam sa rozhodlo, že pokiaľ e, dojde e, k strate európskeho občanstva, takže to vedie k stavu bezstatnej príslušnosti, tak je to, aby to prebiehalo v súlade s medzinárodnými štandardami a s e, skúškou primeranosti. Takže rozhodnutie o strate štátnej príslušnosti nemôže byť urobené, pokiaľ to protirečie medzinárodným štandardom pokiaľ je neprimerané. Takže to je veľmi dôležité tejto súvislosti, že členské štáty nemajú úplne voľnú ruku, že nemôžu ľudí zbavovať občanstva, ako sa im zachce, ale že pritom musia rešpektovať eh, princíp primeranosti a taktiež medzinárodné právo. Čo sa týka nadobudnutia európskeho eh, občanstva, my tu nemáme žiadne rozhodnutia v tomto kontexte, takže logickým krokom v rámci európskej judikatúry by bolo, mať nejaký prípad, ktorý by nám povedal, čo hovorí európske právo, keď hovoríme o nadobudnutí občanstva štátu Európskej únie. Takže sme uvažovali nad rôznymi prípadmi, kde by sa dalo objasniť toto. Napríklad pokiaľ nejaké dieťa sa narodí na území členského štátu, ktorý, takže by tam mali byť nejaké ustanovenia, ktoré by umožňovali všetkým deťom, ktoré nemajú iné občanstvo, nadobudnúť občanstvo toho štátu. Takže takéto dieťa od narodenia podľa zákona je štátnym príslušníkom, pokiaľ sa dá dokázať, že ináč by nemalo žiadne iné občanstvo. Napríklad Taliansko má takýto zákon. Avšak niekedy je to ťažké z administratívnych dôvodov, ťažké, ťažké dokázať, že také dieťa nemá žiadne iné občanstvo. A takéto deti sa potom potom zabrnúť do dlhých administratívnych e, procesov. Takže prípad takéto dieťaťa, ktoré zo zákona je európskym občanom, ale nemôže to dokázať, pretože sú tam administratívne problémy v národnom systéme, takýto prípad bol veľmi zaujímavý, kde by sa potom riešila otázka nadobudnutia alebo e, vlastnenia európskeho občanstva. A ďalším krokom by bol prípad osoby, možno niekoho, kto nemá občianstvo členského štátu EÚ, ale má na ňo nárok a momentálne je bez štátnej príslušnosti, ale nemôže s tým nič robiť, pretože medzinárodné štandardy sú nesprávne implementované. Takže tam by bolo zaujímavé zistiť, do akej miery toto musí taktiež byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. My taktiež v našej správe popisujeme, ako by sa takáto judikatúra mohla alebo mala um, uberať ďalej. No a ďalej by som chcela hovoriť o možných e, legislatívnych krokov v rámci EÚ ohľadom e, stavbe štátnej príslušnosti. Samozrejme, spadá to do rúk členských štátov. Vždy sa o tomto začne hovoriť, keď sa hovorí o stave bez štátnej príslušnosti. Členské štáty samozrejme majú e, právomoci e, v tejto oblasti, avšak rieši stav bezštátnej príslušnosti prostredstvom legislatívnych opatrení. Tam nejde iba o ustanovenie v súvislosti s národnosťou. Stav, stav bezštátnej príslušnosti sa týka národnosti, ale nie všetky aspekty sa týkajú e, národnosti v tejto otázke. Nebudem hovoriť presne o tom, ako by príslušná legislatíva mala vyzerať, ale chcem len povedať, že je možné takúto legislatívu mať bez toho, že by sme prekročili hranice európskych kompetencií. Je dôležité si uvedomiť, že nie každá osoba ve štátnej príslušnosti je migrantom, pretože nie, nie všetky takéto osoby prišli do EÚ, niektoré sa tu narodili. Avšak migrant podľa práva nie je nutne niekto, kto prekročil hranicu. A to je taktiež veľmi zaujímavé a nie je to vždy úplne jasné, pretože migrant to je osoba, ktorá nie je štátnym príslušníkom. A my to teda máme rozdiel medzi migrantami a štátnymi príslušníkmi. Takže tu nejde o pohyb, o migráciu, je to o vylúčenie takýchto ľudí e, z občianstva. Takže niektorí ľudia sú migrantami, napriek tomu, že tu žijú celé generácie, napriek tomu sa nikdy nepresťahovali, pretože sú príslušníkmi tretej e, krajiny. Krajiny, e, ľudia bez štátnej príslušnosti, táto otázka súvisí s migráciou a to, tu majú zdieľané pravomoci členské štáty EÚ s Európskou úniou. A preto by sme tuto mohli e, to podložiť článkom, ktorý sa zaoberá e, takýmito osobami. Je to napríklad otázka určenia štatútu takejto osoby, kedy sa tá osoba považuje za osobu ve štátnej príslušnosti a kedy nie. A taktiež by sme mohli hovoriť o stave bezštátnej príslušnosti v kontexte ľudí, ktorí sú navrátení do svojich krajín. Toto je veľmi aktuálna otázka momentálne v Európskej únii. Takže toto sú také návrhy, nápady, možno nejaké špecifické nápady, ako by táto legislatíva mohla vyzerať, čo by mohla presne obsahovať, ale do toho teraz už nebudem zachádzať. Nemám čas. Takže len na záver čo by ste si mali odniesť tieto prezentácie. Momentálne e, je tu skutočne veľa priestoru na to, aby sme začali konať a najurgentnejšie je asi to, že je treba vytvoriť stratégia politiky prostredníctvom e, nezáväzných opatrení, začať hovoriť o dostave štátnej príslušnosti, zamýšľať sa nad nejakými, nad nejakými dlhodobými stratégiami, kam sa Európska únia chce uberať, naše inštitúcie a tak ďalej, tak začať všeobecnú diskusiu na nadnárodnej úrovni. Ďalej, čo sa týka zredukovania e, počtu osôb bez štátnej príslušnosti, to je, po, to je možné, pokiaľ budeme dohľadnúť, aby sa riadne implementovali pravidlá v tejto oblasti a taktiež ochrana takýchto osôb. Toto podlieha taktiež možnosti legislatívnych krokov v Európskej únii. Takže to bola moja prezentácia. Potom, čo som už tú prezentáciu mala hotovú, tak ma požiadali, aby som hovorila o ďalších dvoch veciach, ktoré boli obsenuté v správe. A to je e, síce e, ten e, faktor, ktorý priťahuje takéto osoby. A my sme nenašli žiadny dôkaz o tom, že by toto mohlo byť faktorom, ktorý by priťahoval e, ľudí. No a tie, zistilo sa, že po tom, čo bol zavedený postup pre určenie štávu tej príslušnosti, že by čísla e, migrantov prichádzajúci zvyšovali. No a táto otázka priťahujúceho faktora nie je príliš relevantná v oblasti tejto problematike. Však pri tomu, že osoby štátnej príslušnosti sú migrantami, tak často sú osobami, ktoré sa príliš nesťahujú No a nie je, tu, je tu tá zavedená predstava nejakej osoby, ktorá sa chce z krajiny do krajiny, aby sa vyhla eh, nebezpečenstvu, ale tieto osoby bez štátnej príslušnosti sa väčšinou príliš nepremiesňujú, takže toto to, to taktiež nerelevantné. je relevantné. Napriek tomu, že sú tu štúdie, ktoré hovoria, že čo týka aj azylu, že aj tam je to skôr mýtus než realita. No a druhá vec, o ktorej som mala hovoriť, to, je, to sú príklady postupov určovania stavu bešatnej príslušnosti. Tam sú určité metódy, určitá prax, o ktorej budú hovoriť skôr moji kolegia. Takže toto si nechám na neskôr. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak sa k nim rada vyjadrím. No a ešte tu na fotkách vidíte spoluautorov tejto správy. Oni nemohli dnes prísť, ale chcela som, aby aj oni teda dostali za služenú pozornosť, lebo sú spolautormi. Ďakujem pani Svajder. A to bola veľmi zaujímavá prezentácia. Gratulujem Amsterdamskej univerzite a taktiež ďalším univerzitám, ktoré sú účastnili práce na tejto problematike. No a teraz by som chcela predstaviť Adolfa Soma Rivas, ktorý nám predstaví štúdiu, ktorá je veľmi dobrá a rieši sa tam otázka o svojbe štátnej príslušnosti v Európe. Nebudete ju prezentovať? Nie. Tak potom som vám nesprávne informovaná. Som rada, že tu ste a odozdávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička, áno. Zastupujem platformu ENM pre e, osoby bez príslušnosti. A táto štúdia je na našej webovej stránke, ale máme tam teda rovnaké princípy, ako predrečnička už spomenula. Ja tu uvediem Európsku migračnú sieť EMN. Toto bola vytvorná v roku 2003 Európskou komisiou v mene Európskej rady, aby bola uspokojená potreba pravidelnej výmeny spolahlivých informácií ohľadom migrácie a azylu a taktiež ohľadom teraz súvisiacich eh, záležitostí v rámci Európskej únie. No a potom bolo rozhodnutie eh, Rady z roku 2008 číslo 381, ktoré nám poskytlo taktiež právny základ. Momentálne máme 29 eh, kontaktných miest, 27 členských štátov, Dánsko má pozorovateľský štatút, taktiež je tu ďalej Norsko a Švajčiarsko. Cieľom EMN bolo a je hlavne poskytovať európskym inštitúciám a agentúram aj verejnosti všetky údaje, ktoré sú objektívne a porovnateľné v súvislosti s migráciou a s otázkami azylu. Takže ako sme začali venovať tejto problematike sú bezčatnej príslušnosti? Sorry about the The clipper is not working. Zdá sa, že to nefunguje celkom e, ďalkové ovládanie prezentácie závery rady, e, rady pre vnútro a spravodlivosť 3. a 4. decembra 2015 vyzývajú e, Európsku migračnú sieť, aby vytvorila platformu na podporu výmeny informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, tak aby sa podarilo znižiť počet e, osôb bez štátnej príslušnosti, aby sa zlepšila ich ochrana a tiež, aby sa znižilo riziko diskriminácie. V tomto prípade sme sa rozhodli, keďže to bolo počas luxemburského predsedníctva a nám je cťou plniť e, tento cieľ v praxi, ja zastupujem Luxemburské kontaktné miesto EMN. Teda naša riadiaca rada to odobrila 11. maja 2016. Tu je štúdia, ktorú sme vypracovali. Jeden z nástrojov, ktorý poskytuje naša platforma, je platforma ad hoc vyhľadávaní um, dotazníkov. E, Tu sa obracíme na členské štáty. v časovom horizonte 4 týždňov a menej, teda vrátili sme sa na členské štáty, aby sme sa informovali o nich, aká je situácia v oblasti osôb ve štátnej príslušnosti VU. E Obdržali sme odpovede 25 štátov e, a vyvinuli sme tento politický nástroj, ktorý môžete nájsť na našej stránke. Prvý návrh bol prezentovaný členským štátom na pôde permanentného stále zastúpenia Luxemburska 20. októbra 2016. Ďaká vzniku tejto platformy sme dokázali to rozšíriť nielen na členské štáty, ale aj na medzinárodné organizácie mimovládky. Teda toto politické zadanie bolo v podstate e, spoluproduktom e, našej platformy MN, UNHCR a, a Európskej siete pre osoby bez štátnej príslušnosti. Hlavné závery a zistenia. 24 členských štátov sú signatármi dohovoru z roku 1954, e, ktorý sa týka štatútu osoby štátnej príslušnosti a 19 členských štátov je signatármi dohovoru z roku 1961 o znižovaní miery osôb bez štátnej príslušnosti. To musím upresniť, že Luxembursko ratifikovalo dohovor, ale nepredložilo ho OSN. My sme však prijali spôsob určenia v Luxembursku. Skonštatovali sme, že medzi členskými štátmi neexistuje homogénnosť v postupoch a tiež v určovaní stavu bez štátnej príslušnosti. Zaznamenali sme štyri rôzne druhy, ako už povedala kolegyňa predo mnou. Niektoré členské štáty, Francúzsko, Veľká Británia, Maďarsko, majú o konkrétne administratívne postupy na určenie. Ďalej v iných členských štátoch sa uplatňujú všeobecné administratívne postupy a konania, alebo je takéto konanie zahrnuté aj v iných konaniach. Ďalej ad hoc administratívne postupy. Toto uplatňuje Írsko. V prípade, že sa odstá také situácie a ďalej je súdne postupy. Taliansko uplatňuje aj administratívne postupy, aj súdne postupy. Rozdiel je však v tom, že ak osoba sídli v členskom štáte, tak sa to vzťahuje, alebo ak tam nesídli, tak sa potom mení podľa toho je stavu. A to sa vzťahuje na Belgicko. Ďalej. Ďalšie zistenie väčšiny členských štátov, a to je veľký problém, s ktorým sa musíme potýkať, je, že neexistuje žiadne priame prepojenie medzi ziskom, získaním štatútu e, osoby bez štátnej príslušnosti a povolením na pobyt. Vo väčšine krajín preto môžete byť označený za osobu bez štátnej príslušnosti, ale máte právo na pobyt v danom členskom štáte a to spôsobuje veľa problémov, pretože prístup k všetkým dávkam, k službám vo vzdelávaní, k práci, zdravotnej starostlivosti. Toto všetko závisí od druhu povolenia na pobyt, ktorý máte. Teda je to e, právna medzera pre tieto osoby bez príslušnosti. Majú síce určený takýto stav, ale nemôžu tam e, v skutočnosti v daňom štáte, v štáte žiť. Ako už povedala rečička pre väčšina členských štátov, do istej miery uľahčuje prístup k národnosti pre deti, ktoré sa nachádzajú na ich území a sú v takomto stavu voči členských štátov. Existujú právne medzery, ktoré znamenajú, že niektoré deti nemajú prístup k národnosti, hoci žijú na území členského štátu a to platí v prípade dieťaťa sírskej matky, ktoré pricestuje samo do Luxemburska táto matka nedokáže preniesť svoju národnosť na dieťa a je situácia relatívne nejasná. Ďalej nemáme žiadne určovacie postupy pre osoby, ktoré sú maloleté bez prievodu, teda väčšinou podrobujeme maloleté osoby bez prievodu rovnakým postupom ako aj dospelé osoby, musíme zohľadniť, že ide o zraniteľné osoby a je potrebné k nim pristupovať odlišne. Rešníci po mne zrejme o mnoho lepšie budú vedieť vysvetliť, že problémy, ku ktorým dochádza, súvisia s tým, že v dôsledku migračnej krízy vidíme Veľa migrantov, ktorí prichádzajú s deťmi, ktoré sa narodili na cestách a pri registrácii v Turecku, v Jordánsku, v Grécku. boli zaregistrované, ale neexistuje žiadny dôkaz o tom, že boli niekde zaregistrované a s týmto sa musíme nejako popasovať. Toto Jediná výnimka z toho, čo eh, spomínala moja predrečníčka, že tieto osoby sa nepohybujú, v skutočnosti v tomto prípade dochádza k tomu pohybu a k presunom. Toto je graf od UNHCR. predseda, nedokážem to celkom prečítať. Tá tabulka nedá sa zväčšiť. Bola to tabulka, ktorú vyvinuli kolegovia z UNHCR. Je to z manuálu, ktorý môžu využiť e, úradníci keď sú bezradní, snažíme sa to presudovať aj v členských štátoch, kde neexistuje jednotný postup určovania. Na konferencii pod zaštitou UNHCR, MS a EMN 18. januára 2015, pardon, 17 tohto roka Organizovali sme to v trošku zlom čase, keď bol parlament v Štrasburgu, teda mnohí z vás sa nemohli zúčastniť, ale Dospeli sme k štyrom hlavným záverom, ktoré sú zaujímavé. Na to, aby sme um, vykinožili uh, štatút bez štátnej príslušnosti, je potrebné prihľadať na potreby zraniteľných e, skupín obyvateľov e, v každom členskom štáte. Tiež je tu otázka zraniteľnosti detí, najmä v kontexte štátnej príslušnosti najmä vzhľadom na počet detí, ktoré sa strácajú, teda ide o malé osoby, ktoré sa strácajú v členských štátoch. Už som spomenul, že sme dospeli k záveru, že neexistuje jednotný postup určenia eh, nedostatku štátnej, teda neexistencie štátnej príslušnosti a medzi týmto postupom určenia či má osoba alebo nemá štátnu príslušnosť a taktiež e, určenie určením roku na azyl je jasná súvislosť. E, často vidíme, že toto zneužíva argument pri zamietaní žiadosti o azyl iba preto, aby sa žiadosť mohla zamietnúť. Teta, na toto treba pamätať. Navrhovaný akčný plán má za cieľ koordinovať s mimovládkami a medzinárodnými organizáciami UNHCR, UNICEF implementáciu e, mapovacieho postupu, aby sme zadefinovali zraniteľné osoby ve štátnej príslušnosti v členských štátoch ako prvý krok a potom to rozšíriť aj na ďalšie osoby bez štátnej príslušnosti, aby sme mohli nájsť nejaký spôsob, ako situáciu zregularizovať ďalej. Po druhé, pokúsiť sa vyvinúť spoločný prístup, ktorým by členské štáty dokázali zaviesť štandardný postup určovania na národnej úrovni, tak aby sa to dalo vyvinúť bez toho, aby sme museli prekračovať tú prekážku, ktorú spomenula kolegyňa predo mnou. Platforma sa bude snažiť eh, podporovať výmenu osvedčených postupov a tiež vyvíjať nezáväzné usmernenia budeme využívať naše nástroje MNN, teda štúdie, konferencie. Všetko, čo máme, dávame k dispozícii platforme, tak aby sme dokázali pomôcť regularizovať situáciu týchto osôb bez štátnej príslušnosti. Len sa pozrite, koľko to stojí. V iných členských štátoch sme zistili, že ceny za právnu pomoc a zakonania sú mimoriadne vysoké. V niektorých štátoch, dajme tomu Británii, je, je právna pomoc poskytovaná zo strany mimovládok. Musíme teda toto zredukovať ďalej do budúcna. Máme dve platformy, teda expertná skupina pre návraty a tiež platforma eh, pre osoby bez štátnej príslušnosti chceme vytvoriť pracovný priestor, ktorý chceme nazvať a my, ktorý bude otvorený mimovládkam, medzinárodným organizáciám a aj občianskej spoločnosti a umožní to výmenu informácií v čo najväčšej možnej miere v otázkach osôb bez štátnej príslušnosti, teda ktokoľvek nám bude môcť poskytovať informácie, získať informácie späť od nás. Naďalej budeme poskytovať aj technické informácie členským štátom o otázkach e, osobe štátnej príslušnosti. Výhodou tejto siete je, že v prípade potreby je možné obrátiť sa na expertov z členských štátov. Naďalej budeme organizovať technické konferencie, aby sme zanalizovali doterajší pokrok a tiež chceme každoročne zorganizovať konferenciu, kde vyhodnotíme doterajší pokrok. Budeme tiež šíriť osvetu v členských štátoch. Venujeme e, sa úzkej spolupráci aj s malským predsedníctvom. Tiež e, máme naplánované stretnutie s a budeme tiež e, v úzkom kontakte aj s estonským predsedníctvom, potom následne s rakúskym a bulharským. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Somaribas. Pani e, Vikstra musela odísť, e, ja teda prevezmem predsedanie od nej. Teraz e, otvárame časť pre diskusiu. Ešte nás čaká druhá veľmi zaujímavá časť o deťoch bez štátnej príslušnosti. Viem, že to je veľmi palčivá téma. Vy ste už trošku načrtli, teda naplánovali sme to tak, že to rozdielili na štyri časti. Viem, že niektorí kolegovia prichádzajú, odchádzajú Niektoré otázky možno budú všeobecnejšie, niektoré budú konkrétnejšie zamerané. Chcem však poprosiť o zhovievavosť. Verím, že sa nám podarí vnímať to flexibilne. Možno by ste sa mohli pokúsiť počuť odpovede aj od kolegov, ktorí ešte neprehovorili v rámci vypočutia. To je dosť odvážne vyhlásenie, ale nebojte sa, nehambite sa. Ak si myslíte, že vy ste odborníkom na jednu z otázok, ktorá tu zaznela, neváhajte, prihláste sa ak na ne dokážete fundovanie odpovedať. Isté, že naši dvaja hlavní rečníci budú mať primárne právo odpovedať, eh, ale predsa len eh, najskôr dám slovo kolegyne Činiči, tá ako prvá sa prihlásila. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj za to, že vkladáte toľko citu do tejto témy, čo sa týka časového priebehu nášho stretnutia. Chcem sa poďakovať našim hosťom, ktorí nám predložili výsledky svojej práce takýmto rozsiahlým spôsobom. Osoby bez štátnej príslušnosti podľa mňa sú dosť zabudnutou témou a preto sa zasluhujú veľkú pozornosť. Teda ešte raz srdečná vďaka za to, čo ste predniesli. Aj e, e, ďakujem za to, že ste popísali právne aspekty. To má totiž e, ďaleko siahle právne dopady a tiež um, eh, tú komplikuje situáciu pre samotné osoby. Bez štátnej príslušnosti je dôležité zaistiť základné práva, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a tak ďalej. A tu dochádza k diskriminácii pre tieto osoby bez štátnej príslušnosti najmä pre maloleté osoby bez štátnej príslušnosti. Niektoré členské štáty túto tému preskúmali, prijali primerané opatrenia. Ja som z Talianska. Taliansko už bolo viackrát spomenuté. A môžem povedať, že Taliansko sa snažilo aj administratívne, aj po právnej stránke vytvoriť vhodné podmienky pre príjmanie osôb bez štátnej príslušnosti. Aj čo sa týka uznávania štátnej príslušnosti v prípade maloletých osôb, alebo deti bez štátnej príslušnosti, ktoré sa rodia v Taliansku na základe dohovoru z roku 1961. Myslím si, že je to nevyhnutné, je potrebné tejto téme sa venovať na európskej úrovni a nájsť jednotné odpovede vo všetkých členských štátoch, pretože téma osôb bez štátnej príslušnosti je čoraz relevantnejšia. a Takýchto osob je čoraz viac. Nie všetci migranti sú bez štátnej príslušnosti, ale a najmä pri poslednom vystúpení sa to jasne ukázalo. Je veľmi veľa migrantov a detí, ktoré prichádzajú samotné, ide o malé deti, nevieme odkiaľ, z ktoré krajiny sú, tu nemajú totožnosť, nemajú osobné údaje. V priebehu cesty sa e, môžu tiež deti narodiť. A preto nemôžeme pre toto tému zatvárať oči. Je jednoducho nepripustné, aby na našom území v Európe, v členských štátoch boli ľudia, ľudia, ktorí potrebujú ochranu a ktorí sú fyzicky síce tu prítomné, ale správne hľadiska v podstate neexistujú a nemajú ani možnosť eh, požívať práva, ktoré im prináležia. Preto sa chcem opýtať, Spomenulo sa tu, že téma by sa mohla poňať tak, že by sa zaviedli opatrenia v nezáväznej legislatíve, teda nezáväzné opatrenia v soft law, ktoré by potom primali členské štáty prijať e, právne záväzné opatrenia, ktoré by uznali e, vôbec e, a všetky aspekty a potom, aby udelili štátnu príslušnosť spolby to začiatok. Ale obávam sa, ako som už povedala, že počet osôb bez štátnej príslušnosti je čoraz vyšší a My vypracúvame štúdie, analýzy a ne zvažujeme, či by sme mohli, dajme tomu, schváliť okamžite smernicu, ktorá by stanovovala minimálne normy, ale tak či tak aspoň jednotné pravidla pre všetky členské štáty. Niektoré členské štáty ako Taliansko už majú e, isté predpisy, ale iné nie. To len taký malý náznak. Ale k tomu by ma niečo zaujímalo. A ďalej druhá vec, maloleté osoby maloletí migranti, ktorí potrebujú ochranu, ako podľa vás by bolo možné dopracované možno, možno nie k právnym predpisom, ale k nejakému právnemu rámcu aj pre ochranu týchto osôb, ktoré si zaslúhujú ešte väčšiu ochranu, pretože sú úplne bezmocné, bezradné. Vieme, že mnoho z týchto detí, mladistvých musí mať aspoň minimálny prístup k základným právam. Vôbec to nie je zaručené. Musí to pritom v primeranej miere teda prednostnej miere platiť najmä pre maloletých a pre deti. Teda najskôr soft law, dobre, to je e, už dobrý začiatok, ale možno aj smernica by stala za zváženie a tiež e, aké mimoriadne podmienky pre najmladších. Ďakujeme pekne, Katarína. Ešte by som chcel doplniť jednu otázku k tomu, čo povedala Katarína, pretože je to podľa mňa relevantné. Sabrina, spomenuli ste úlohu mimovládok, otázky právnej pomoci, tiež ekvivalenty právnej pomoci v jednotlivých členských štátoch. Ja, dajme tomu, zastupujem charitatívne združenie, ktoré sa zameriava na osoby bez štátnej príslušnosti. My konkrétne sa snažíme pomáhať deťom, snažíme sa ich registrovať. Bol by som rád, keby ste sa podrobnejšie vyjadrili k problémom dosiahnutia právnej pomoci nielen pretože sa to podpíšuje v zniženej miere, poskytuje v zniženej, v zniženej miere, ale tiež aké závery môžete vyvodiť z porovnania situácie v poskytovaní právnej pomoci medzi jednotlivými členskými štátmi a nakoľko mimovládky musia financovať takéto prípady, alebo nakoľko sa to musí financovať z charitatívnych zdrojov. Teda čo ste zistili e, z porovnávania situácie v jednotlivých členských štátoch. Mám totiž pocit, že to významne odrádza žiadateľov práve tento nedostatok právnej pomoci. Ďalej pán Mamikíš. You, chair, and... Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pani Katy Slider za vynikajúci výskum a za prezentáciu. Moja otázka je, občania Lotyšska, Estonska, ktoré, ktorí nemajú v Estonsku určenú štátnu príslušnosť, ktorí boli síce narodení na území týchto štátov, celé generácie, možno ich predkovia, ale nemôžu sa zúčastňovať na miestnych eh, národných a európskych voľbách. Tvorí to 14 populácie Lotyšska, a v Estonsku je to 82 tisíc ľudí. Kolegovia, predstavte si, že 14 populácie Ruska, Číny alebo Turecka by bola takto vylúčená. Som si istý, že by vzniklo mnoho uznesení Európskeho parlamentu a Európskej komisie a SV čo by protestoval, aby sa zlepšila situácia s ľudskými právami. Takže moja otázka znie, čo si myslíte, prečo Európska únia a jej orgány nevenujú pozornosť problému tomu, že Lotyši a Estonci sú často bez štátnej príslušnosti. Ďakujem, pán Mamikins. Pani Ždánoka, nech sa páči. Ďakujem. Som tu za výbor pre petície, ale predchádzajúci mandát. Zase som bola členkou výboru LIBE, takže tieto diskusie o stavebe štátnej príslušnosti a jej rôznych aspektov eh, sú mi blízke. Hovorí sa tu o krajine ako Estonsko. Ja by som pokračovala v tom, čo začal pán Mamikins. Mám všeobecnú otázku. Ďakujem za vašu štúdiu. Vynikajúca štúdia, obe sú vynikajúce, ktoré ste vypracovali pre výbor LIBE a takisto sieť. Pani Swinden, čo sa týka definícií. Mám pocit, že veľký problém je v rozdieli definícií, ktoré používa Európska únia a OSN. V OSN všetci tí, ktorí nie sú občanmi daného štátu, sú tzv. neobčania, non-citizens. Takto sa to nazýva. Pre Európsku úniu sa nazývajú občania tretich krajín, third country nationals. A občania tretich krajín, to je trošku taká zapeklitá definícia, pretože Non-citizens patria do definície občania tretich krajín a občania bez štátnej príslušnosti, stateless persons tiež tam patria. A zase iní z časti patria po definíciu občanov, čiže malo by tu vzniknúť v smernici nejaké opatrenie, aby bolo jasné, že keď občania prechádzajú z jednej krajiny do druhej, v akom, aký status budú mať, ale problém občanov bez štátnej príslušnosti mizne, keď používame tieto definície. Ja som o tom hovorila už dlho a nič sa zatiaľ nezmenilo v prístupe právnikov e, v Európskej únii, hoci keby sme začali používať definíciu OSN, hneď by to bolo zjavné. Nie je to problém len s definíciou Ide tu o samotné slovo stateless a statelessness, teda osoby bez štátnej príslušnosti. Môžem vám položiť otázku, čo sa týka odseku 3 vašej správy, pani Swindon, e, takú, čo sa týka Estonska. Je to špecifický prípad e, Lotyš, ktorý mal nedefinované občianstvo v Estonsku, ale je tu paralelná otázka aj pánu Samaribasovi. Vaše štatistiky 600 občanov bez štátnej príslušnosti v EÚ, 600 tisíc. Tí, čo žijú v Lotyšsku a Vestonsku, tam ich máme 300 tisíc. Takže do tých 600 tisíc patrí aj tých 300 tisíc, alebo nie? To sú ľudia, ktorí majú veľmi čudný status. Nie sú občanmi daného štátu, alebo majú nedefinované občianstvo. Som si istá, že rozhodnutie Lotyšského ústavného súdu, ktorý rozhodol, že lotyšskí non-citizens sa nedajú považovať za občanov ani za cudzincov, ani za osoby bez štátnej príslušnosti, ale sú to osoby so špecifickým právnym statusom. A skúmanie ústavného súdu ukázalo, že vaša definícia v odseku 3, teda občania, ale zbavený množstva práv, e, práve sedí aj na tento nález ústavného súdu, alebo výrok ústavného súdu. Je to odsek 3 2. V prípade takéto klasifikácie avšak otázka znie, či takí lotyšskí občania druhého rádu vlastne sú lotišskými občanmi. To je veľmi zaujímavá otázka, takže nazývame týchto ľudí veľmi rozumne občanmi lotišského štátu druhej kategórie. Druhej triedy, druhej kategórie. Čiže títo ľudia majú pasy, ktoré im vydalo Estonsko alebo Lotyšsko. Títo ľudia majú víza, spadá, spadajú pod eh, víza nariadenie vízové môžu cestovať v rámci týchto nariadení? E, chápem to správne, že... Alebo nechápem to správne. Ako môžete ten, týchto občanov druhej kategórie, ako im môžete dať nálepku európskych občanov. Ja by som to tiež tak rada urobila. Robila som správu o tom a takisto Katani, eh, Kapani, jeho správa neprešla v plenárke a nepodarilo sa nám presadiť túto tzv. európsku národnosť. Možno vy máte nejakú, nejaký nápad, ako by to šlo. Ešte kým prejdeme ďalej, ja som tiež mal správu v tejto téme Nemôžete nás obviniť, že neskúšame. Rozhodne sme skúšali to presadiť. Bude veľmi zaujímavé vypočuť si vaše odpovede. Takáto hĺbková záležitosť, ktorá tu už je celé veky. Teraz Jean Lambert, nech sa páči. Ďakujem za slovo, ospravedlňujem sa, že budem musieť odísť pred koncom tohto podujatia. Mám niekoľko otázok. Možno, že niektoré už boli zodpovedané, kým som prišla. Rada Európy je aktívna v tejto oblasti a ak áno, aké sú možnosti spoločného postupu medzi Európskym parlamentom a Radou Európy? A po druhé, nedostatok politickej koherentnosti, o ktorej sa tu hovorilo, kedy niektoré členské štáty určujú e, stav, či má občan štátnu príslušnosť alebo nemá a potom určia, že nemá a iný štát jednoducho povie, v poriadku, nemáte štátnu príslušnosť a už sa ďalej nerieši, e, aký doklad o pobyte takýto človek dostane. Sú rôzne dôvody, prečo sa to takto deje. Ministerstva ktoré sa tým zaoberajú, sú roztrieštené a nikto jednoducho kúsky skladačky neposkladá do celku. Je to rozkuskované. A možno keď že som bola v politike už nejaký čas, nemala by som byť prekvapená, že to takto funguje. Ale chcem nadviazať na to, čo povedala kolegyňa pani Kaniči o legislatívnych možnostiach. Máme tu pozmenujúce návrhy v smernici o postupoch, o spoločných azylových postupoch. Tam je tiež už niečo, čo sa týka stavu bez štátnej príslušnosti v, o, o raných fázach takéhoto stavu. Vieme, že ľudia jednoducho zostanú zavrznutí vo väzbe, pretože nemajú právny status. A sú ďalšie legislatívne príležitosti, pri ktorých by sa mohlo premyslieť a e, vymyslieť niečo, aby sa to vyriešilo. Možno, že komisia oznamení o deťoch a migrácii, možno tam na nasledujúcom zasadnutí sa niečo dopočujeme, ale môžeme byť aktívni z legislatívneho hľadiska, môžeme prijať uznesenie, to je aspoň niečo, ale ja by som bola rada, keby sme urobili právnu normu, aby naozaj, naozaj sa zmenili veci k lepšiemu a nie iba sa rozširoval počet slov na papieri. Áno, toto bude na ďalšie zasadnutie. Soraya, teraz má slovo. Ďakujem, Claude. Je mi ľúto, že som prišla neskoro na toto zasadnutie, ale pokúšam sa eh, všetko pozorne počúvať, aby som vedela, kde sme. Táto téma je zásadne dôležitá. Ja hovorím o situácii, pracujem na situácii Rómov v EU a celkom iste existujú mnohí Rómovia bez štátnej príslušnosti v Taliansku v dôsledku balkánskych vojen. Pred mnohými rokmi deti, ktoré sa im narodili, boli narodené bez štátnej príslušnosti. a zatiaľ som nevidela napredovanie tejto veci, že by sa ich situácia nejako zlepšila, ich podmienky, rovnako ako hovoríme o národných stratégiách pre rómskú integráciu. Aj toto je veľmi ťažké, ak nie ste občanom daného štátu niečo urobiť. A potom tu je ďalší problém. Rómske deti, ktoré boli narodené do takejto situácie už po x generáciu, v členských štátoch EÚ nemajú rodný list, pretože už matka nemala rodný list. A myslím si, že v tomto by malo byť kompetentná únia, pretože to je trošku ponad členské štáty záležitosť. Nie je to inkluzívne v rámci jedného členského štátu. A v mojej správe o tom hovorím, v mojej správe o romskej integrácii, o eh, Romoch a Cigánoch, kde apelujem na komisiu, aby monitorovala situáciu v členských štátoch EÚ a aby vydala právne záväznú legislatívu na, o identifikácii ľudí a o občianstve, o ľudí, ktorých občianstvo nebolo ešte určené. Nemajú dokumenty o identite. Nemôžu tým pádom využiť slobodný pohyb osôb. Nemôžu chodiť do školy, nemôžu, nemajú vlastne žiadne práva. Už od dňa, kedy sa narodili. A som rada, že komisia iniciovala smernicu o... Ako sa to presne povie, hovorí rečnička? O určení stavu bez štátnej príslušnosti. Vidím, že to máte vy v odporúčaniach pod bodom 5 v odporúčaniach pre politiky. A ja to úplne podporujem, lebo je to zodpovednosť únie zabezpečiť, že tí, čo sa narodia na území únie a kvôli vojne sa museli vysťahovať zo svojho pôvodného štátu, alebo sa deti narodia na ceste. Nemôžeme len hovoriť o členských štátoch, pretože títo ľudia nie sú chránený Európskou úniou, ktorá vzýva ľudské práva. A hovoríte, že 600 tisíc ich je. A polovica z nich žije v pobaltských krajinách. Ale ja si myslím, že ich je v skutočnosti viac. Bola som na konferencii v Luxemburgu o stave bez štátnej príslušnosti a Romovia do dokonca neboli vôbec zahrnutí do štatistik, o ktorých sa tam hovorilo. A viem, že niektoré členské štáty majú stovky tisíc Rómov bez dokumentov. Neviem, koľko ich je v Taliansku alebo v iných krajinách, ale je ich určite veľa ľudí, ktorým upierajú ich práva a naozaj Európska únia nemôže uplatniť to, o čom hovoríme, že za tým stojíme. Mám priamu otázku. Ako to, že komisia to zadefinovala ako kompetenciu alebo právomoc iba členských štátov. Sú v EÚ, ale nemajú žiadne občianské práva, žiadnu národnosť. Takže toto musíme vyriešiť. A ja som bola rada, že ste povedali to, čo ste povedali v tejto veci. Ďakujem. A toto tiež by sme mohli odložiť na ďalšie zasadnutie, ak nie sú k tomu teraz žiadne komentáre. Mario Kristýn Veržiak. Ďakujem. Musím sa aj ja ospravedlniť, pretože som prišla niečo neskôr. Mal som možnosť vypočuť už len záver vášho vystúpenia. Štvrtkový program je dosť nabitý, musím povedať, pán predseda. Niekedy je veľmi ťažké ukočirovať všetky naše povinnosti, naše stretnutia a tiež povinnosť byť prítomný v, vo výbore. Ak som to správne pochopila, to číslo 600 tisíc na území Európskej únie je dosť pochybniteľné a je spochybňované, aj keby sme ale vychádzali z tohto čísla. Keď sa pozrieme na tých 600 tisíc na území Európskej únie eh, niekoľkým miliónom na celom svete. Európska únia nemôže príliš poučovať celý svet eh, v eh, týchto veciach. Teda v Európskej únii je 600 tisíc a sme teraz na úrovni 0,6-0,8 Je to zhruba rovnako proporčne k populácii Európskej únie, či ako je to proporčne k celosvetovej populácii, čo sa týka osôb bez štátnej príslušnosti. Teda myslím si, že je na mieste zamyslieť sa. A myslím, že to zamyslenie by sa malo najskôr zamerať na tých, ktorí už celé generácie, povedala by som, sú na území Európskej únie. Bola by som rada, keby ste nám vysvetlili o niečo lepšie, čo zahrňa to číslo, tých 600 tisíc presne, aby sme dokázali povedať aj na otázku mojej kolegyne Ždanoky. Sú totiž ľudia, ktorí nie sú ani bez štátnej príslušnosti ani národnými občanmi. A to má samozrejme dopad na vnímanie európskej um, príslušnosti, pretože tá vyplýva predovšetkým z národnej štátnej príslušnosti. Sú teda ľudia, ktorí by mali byť predmetom zájmu únie, pretože nemajú vlastne žiadny štatút. Tiež by som bola rada, keby sme sa zamysleli nad najlepšími nástrojmi pre postup a pokročenie ďalej v tejto veci. Myslím si totiž, že sme trošku zdráhaví. Dnešné vypočutie si veľmi cením, ale podľa mňa si to vyžaduje o mnoho niečo ešte viac. Musíme eh, nielen vypracovať uznesenia, Môžeme sa, dajme tomu, e, zamerať v našich uzneseniach nielen na osoby bez štátnej príslušnosti vo svete, ale aj na tieto osoby v Európskej únii. A nemôžeme sa pozerať len na to, čo vyplýva z migračných pohybov. Myslím si, že existuje skutočný problém, e, vnútroeurópsky problém, ktorý by sa mal vyriešiť zo všetkého najskôr. Ďakujem. V tomto vypočutí um, budeme mať ďalšie rozpravy k čiastkovým témam, ktoré sa tu pertraktujú. Budeme hovoriť aj o stratégii Európskej únie. Unie. Takže ďakujem vám za takto široko načrtnutý obraz, ale čas nás tlačí. Hoci viem, že by sme mohli pokračovať a poprepájať všetko, to by bolo fajn, ale poprosím teraz dvoch kolegov, ktorí prezentovali štúdie, aby mohli zareagovať na to, čo tu oznelo pani Ždanoka, pani Kiniči. Niektoré veci týkajúce sa detí budeme musieť vynechať, budeme o nich hovoriť inokedy. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Ja si viem predstaviť, že 600 tisíc ľudí sa objavuje v správach, je to oficiálne číslo, ale vo všetkých členských štátoch nie sú ľudia jednoducho sčítaní. My nevieme presne, koľko ľudí takto žije v Európskej únii a to nie je dôvod eh, to ponechať v tomto stave. Práve preto vznikla platforma, ktorá sa snaží spočítať týchto ľudí, vyriešiť to, čo je skutočný problém. Členské štáty nemôžu sa pýtať ľudí, vy ste bez štátnej príslušnosti? A, ale s pomocou mimovládok, s pomocou tejto platformy by sme sa mohli pokúsiť sa vysporiadať s touto témou a vytvoriť akúsi mapu a potom až spätne povedať členským štátom EU, toto sú tie hlavné obavy a problémy. Vraciame sa k talianskej predstaviteľovi nadvezujem na to, čo povedal on. Myslím si, že malolety bez prievodu, ktoré prichádzajú do Európskej únie, toto je podľa mňa osobne absolútne nelogické mať deti, ktorí existujú, sú fyzicky prítomné, môžete sa ich dotknúť, ale sú nikým. Oficiálne neexistujú, nemôžu ísť do školy. Ja mám prípad, osobne som riešil prípad, ja som išiel s policajtom a povedal, povedal som im, tu sú dve deti, vidíte, ich musia chodiť do školy. Pretože existuje zákon o povinnom vzdelávaní. Musia chodiť do školy. A tento verejný e, predstaviteľ sa nás pýtal, a kde majú akú registráciu? Ale musíme byť realistickí, aj prakticky. Z tohto dôvodu chceme zmapovať situáciu. Potom je tu ďalšia situácia v našej pracovnej skupine, a to chcem povedať lotišským kolegom, Pracovná skupina zahrnula aj Lotyšsko a Estonsko a pokúšame sa prísť na to, ako vyriešiť situáciu Lotyšov a Estoncov bez štátnej príslušnosti Lotyšska a Estonska. Áno, neminiem si celý čas, lebo chcem hovoriť aj o dvoch iných témach. Čo sa týka nákladov, náklady na všetky tieto postupy znášala mimovládka v Spojenom kráľovstve. A teraz pôjdeme ďalej v týchto krokoch. Vo väčšine členských štátov deti dostávajú právnu pomoc okrem dvoch krajín, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo. A v Spojenom kráľovstve tento postup je dosť nákladný. Takže musíme tento prístup ku konaniu zjednodušiť pre ľudí, ktorí e, nemajú prácu. Tu sa dostávam k poslednému bodu. Naša britská poslankyňa o tom hovorila, má pravdu. Pre mňa nie je logické, že niekto, kto je bez štátnej príslušnosti, nemôže mať takýto prístup. Mali sme v Luxembursku jeden s nami prípad, keď osoba nemala štátnu príslušnosť, ale nemala právo zostať, pretože nie je v migračnom práve žiadne prepojenie s, so štatutom bez štátnej príslušnosti. Takže sme museli tieto osobe dať humanitárny štatút. A vo väčšine prípadov stav bez štátnej príslušnosti e, musí byť v kombinácii s e, právom s povolením na pobyt. Takže o toto sa my snažíme v rámci našej platformy snažiť, snažte sa o skorú registráciu, taktiež sa to môže na tom pracovať v rámci hotspotov. Úrady musia spolupracovať s Frontexom. Frontex môže vykonať tú, le, tú registráciu, predovšetkým v prípade eh, malotých bez prievodu. Po druhé, sa snažíme prepojiť, vytvoriť prepojenie na európskej úrovni medzi tým, že možno vy, pokiaľ dostanete štatút vo svojej štátnej príslušnosti, tak môžete dostať povolenie na pobyt v tej e, v krajine, v ktorej sa zdržiavate. A myslím si, že týmto spôsobom by sme mohli vytvárať legislatívu bez toho, že by sme porušovali ľudské práva občanov. A ako hovorím, čo sa týka právnych nákladov, tak v niektorých prípadoch je smiešne, že ľudia, že, že, de, že na deťoch je bre, dôkazné bremeno pretože obvykle dôkazné bremeno v niektorých krajinách je na žiadateľovi, ale predstavte si dieťa, ktoré by sa snažilo niečo dokázať. Takže myslím si, že tento parlament má možnosť vytvoriť legislatívu. V tomto zmysle Jemen sa snaží spolupracovať s medzinárodnými organizáciami. Ako som povedal, to nie je to číslo 600 tisíc, ktoré ma desí, ale je to ten počet detí, ktoré k nám prichádzajú, my nemáme prehľad o konkrétnej situácii v Európskej únii. Áno, ďakujem. Máme tu ešte pár skvelých rečníkov, ktorí ešte budú hovoriť, takže prosím stručne ešte. Pani Svajder, ďakujem. Ja sa nebudem vyjadrovať k tej otázke detí. Budem hovoriť o spolupráci s Radou Európy. Myslím si, že to bola dobrá otázka. A myslím si, by tam mohla prebiehať plodná spolupráca, pretože Rada Európy už dlhšie než Európska únia pracovala s problematikou národnosti je tam napríklad Európsky dohovor o národnosti, takže oni majú veľa expertízy, veľa znalostí a taktiež nemajú problémy s, s aké má Európska únia, takže zaoberajú sa týmto už veľmi dlho. A neviem, ako to funguje z politického hľadiska, ale čo sa týka expertízy, znalosti a dokumentov, táto spolupráca bola veľmi dobrá. No a čo sa týka potom čo je stanovený štatút osoby bez štátnej príslušnosti, že tá osoba možno nemá právo na e, pobyt alebo povolenie na pobyt, tak všetky členské štáty, ktoré, ktoré momentálne majú príslušný postup pri určení e, stavu štátnej príslušnosti, tak tam už je to v poriadku. Je tam hrozba, že možno v Holandsku tam tomu tak nie je. Vláda oznámila už príslušný príslušné kroky, že by zaviedli takýto postup, ktorý potom viedol k udeleniu povolenia na pobyt. No ale iné všetky štáty, ktoré povedali, že budú určovať takýto štatút bez štátnej príslušnosti, budú vydávajú povolenie na pobyt. Tak toto som chcela povedať. Čo sa týka legislatívy. To je skôr taká politická otázka. Neviem, do akej miery potrebujeme legislatívu, napríklad pre ľudí, ktorí už sa nachádzajú v EÚ. Máme tu príslušná napríklad smernic, smernica o návratoch. Tam sa hovorí, že ospa môže byť zadržiavaná len pokiaľ je tam veľká šanca, že sa ju podarí navrátiť. No a je trochu nejasné, ako sa toto vyhodnocuje v prípade ľudí bez štátnej príslušnosti, nakoľko je rozumné vôbec si myslieť, že je tam šanca, že takáto osoba bude môcť byť navrátená. Takže určite v rámci Európskej migračnej legislatívy je tam veľký priestor na e, nové predpisy v súvislosti s osobami bez štátnej príslušnosti. Takže máme tu určité právne predpisy, ktoré už sú v platnosti potrebujeme túto otázku riešiť na európskej úrovni. Ešte by som chcela niečo povedať k tej otázke definícií. Môžem o tom hovoriť? Ja rada hovorím o definíciách. Definícia osoby bez štátnej príslušnosti e, taktiež v súvislosti s tými neobčanmi v Estonsku a v Lotyšsku. O tom e, veď sa vedie dialog s miestnymi úradmi. No a tam nezhoda v tom, že lotyšská vláda tieto osoby nevidí ani ako občanov, ani ako osoby štátnej príslušnosti. Je to komplikované, pretože miestna legislatíva nedefinuje tieto osoby ako osoby, ktoré nemá štátnu príslušnosť. Tam buď e, v európskej legislatíve sú v podstate jedno tieto binárny konce. Buď máte národnosť, alebo ste bez štátnej príslušnosti. No ale v tom prípade štát nemôže povedať, máme tu ľudí, ktorí v podstate sú občania, ale v podstate nie sú. Takže buď sú, alebo nie. A to v prvom prípade sú aj občanmi Európskej únie, alebo nie sú a to sú osobami bez štátnej príslušnosti. Na tom druhom prípade už nemáte kontrolu nad tým, kto sú, pokiaľ nie sú vaši občania a potom teda sa to posudzuje podľa pravidiel medzinárodného práva a potom sú určené ako osoby štátnej príslušnosti. Takže neviem, e, čo by pomohlo lepšie emancipácii tejto skupiny v Lotyšsku, čo bolo lepšie, no ale pokiaľ máme takýchto neob- neobčanov, ktorí sa usadia v zahraničí v nejakom inom členskom štáte a potom od doma napríklad deti, predstavte si, že je takýto neobčan v Holandsku mal dieťa, takéto dieťa nemôže byť registrované v Lotyšsku ako neobčan. V podstate toto dieťa je bez štátnej príslušnosti, takže má určité nároky na, ehm, na nárok na občanstvo krajiny, v ktorej sa narodil. No ale toto sa nestane, pokiaľ sa nezhodneme na tom, že je bez štátnej príslušnosti, pretože nemá občanstvo Lotyšska. Takže toto je taká šedá zóna. Ja si myslím, že by nepomohlo vám zavádzať nejakú ďalšiu kategóriu. Buď je niekto občanom, alebo je bez štátnej príslušnosti. Pretože pokiaľ tam chceme niečo ešte dovymyslieť, tak to celé, tak tam spôsobíme chaos. Povedali ste, že kolegovia píšu e, si doktoráty na tú tému. Vidím, že asi z dobrého dôvodu. Je to veľmi zaujímavá oblasť a samozrejme to nie je dobré, že, že sa tým musíte zaoberať, že situácia tak, aká je. Ale viem, že je štvrtok, ľudia musia pomaly odísť, takže chce niektorý kolega sa k tomu vyjadriť je štvrtok po obede. Pozvali sme sa aj zastupcov Rady Európy, ale nemali možnosť prísť. Takže zoberme si troch rečníkov. Prosím, všetci traja. sú to možno maximálne na 10 minút, pretože bohužiaľ kolegovia budú musieť začať pomaly odchádzať. Takže Prosím, každý tak 6 až 7 minút, minút zhrnúť to a potom možno otázky. Prvý Brinek e, Kanás. Verena Kanás. Už o, to, už o toho veľa zaznelo. Takže len prejdem niektoré hlavné body, možno pár provokatívnych vecí ešte poviem. Stručne ďakujem za túto schôdzu. Určite to svedčí o úsilí a práci všetkých, čo tu sedíte. Je to veľká dôležitá akcia, ktorá je venovaná osobám bez štátnej príslušnosti. To svedčí o tom, že už sa začalo niečo robiť, ale samozrejme najdôležitejšie sú výsledky. Takže to je trochu neprehľadné, ale to, čo vám musí zaujímať, sú tie svetlo-modré prúžky hore naľavo. To je počet e, ľudí, ktoré prišli do EÚ. No a táto téma štátnej príslušnosti, osôb bez štátnej príslušnosti bola vždy trochu v úzadí. No a my by sme mali pritom už nechcem sa k tomu stavať oportunisticky, mal by si túto situáciu využiť, aby sme opäť začali klasť dôraz na riešenie týchto otázok, pretože vidíte, že je narastajúce e, narastajúce množstvo detí, ktoré prichádzajú ako azylanti do Európskej únie. Za posledných pár rokov je to potom 400 tisíc a viac. Všetky dostatné oranžové, zelené a ďalej, to sú tie, ktoré sú registrované ako deti, ktoré majú ne- neznámú národnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti. No a tuto 2,5 to nám hovoria údaje ohľadom potielu podielu detí medzi tými, ktorí žiadajú o azyl v Európskej únii a sú registrované ako deti neznám, s neznámym občanstvom alebo bez štátnej príslušnosti. 25% si možno poviete, že to nie je až tak veľa, to je asi niečo cez 11 e, tisíc detí, ale toto je príliš, stále príliš veľa detí, ktoré sú tu registrované ako deti z neznámym občanstva alebo bez štátnej príslušnosti. No a taktiež tu nevidieť že čo to znamená vlastne byť bez štátnej príslušnosti, že to je v každom členskom štáte niečo iné. Momentálne nemáme nejakú harmonizovanú definíciu naprieč Európskou úniou a taktiež je tu neistota ohľadom toho, čo kto musí v ktorej chvíli robiť. Takže deti prídu, buď so sprievodom alebo bez sprievodu, niekedy v prípadoch nemajú doklady, dostanú sa do hotspotov tam ich majú registrovať a identifikovať ako zraniteľné, ale e, doteraz nemáme dosť e, kontaktných miest pre e, zraniteľné osoby v hotspotoch. Nemáme taktiež nejakých agentov z Frontexu alebo z EASO, ktorí sú osobne v tých hotspotoch a nielen identifikujú tieto osoby, ale budú využívať rovnakú terminológiu, štatistické kategórie, Takže toto treba napraviť, pretože toto jasne spadá do mandátu európskych inštitúcií identifikovať e, úlohu Frontexu a EASO, taktiež spolupracovať napríklad s Eurostat, aby sa harmonizovali tieto kategórie a taktiež zaručiť, že všetky deti budú zaregistrované v rámci jednej kategórie. Ďalej, chcem zdôrazniť jednu vec. E, štatút osoby bez štátnej príslušnosti, tam tu nejde len o migrantské deti. Tu sa to teda samozrejme dá najlepšie pozorovať, ale aj inde máme množstvo detí, ktoré sú v takomto limbe, či už Lotyšskom Vesovsku, ale aj v Taliansku, rómske deti alebo rómske deti na Balkáne, ktoré sú veľmi mobilné a skončia, ako povedal Jim Lambert, bez, ktoré skončia bez identifikácie nemajú štátnu príslušnosť. Je mnoho rómskych detí, ktoré odišli z Balkánu, išli do e, západnej Európe, potom boli odsuté naspäť. Takže ako to, že máme spôsob, ako tie vrátiť tieto deti, ale nenájdeme spôsob, ako regularizovať ich situáciu. Takže tu vidíte iba tri príklady. Ja by som chcela zdôrazniť, kto sú tieto deti. A pokiaľ sa chcete sústrediť na tri tieto veľké skupiny, ktoré sa slúžia pozornosť. Hore vidíte, trojročné dievčatko, bola sa Siba, je matka je zo Sýrie. Otec je mŕtvý, ona sa narodila na ceste rodičom, ktorí nemohli legalizovať svoje manželstvo ne, predtým, než odišli z krajiny. A keďže sírske, podľa sírskych zákonov matka nemôže posunúť e, alebo predať deťom e, svoje občianstvo, tak si iba je bez štátnej príslušnosti. No a pokiaľ nenájdeme nejaké riešenie, tak nebude mať právo nadobudnúť iné občianstvo. Tým pádem toto právo bude porušené a bude tým poznačené na zvyšok života. Ďalší príklad, na ďalšej fotke tam vidíte dvojčatá Bram a Xandra, ktoré sa narodili obe v Holandsku, matke ktorá bola z Číny, bola obeťou obchodovať s ľudskými bytostiami, bola dovezená do, Či- do Holandska z Číny, ale v Číne nebola zaregistrovaná, takže ona sama nemá štátne, štátnu príslušnosť. No a teraz teda nemôže odozdať alebo posunúť svoje občanstvo na svoje deti. Tieto deti sú registrované ako deti neznámej národnosti a nevie sa čo ďalej. No a potom naľavo, tu hovoríme o otázke, integrácie, inklúzie Rómov a prepojenia s štátnou príslušnosťou. Tu je fotografia Besima, ktorý je Albánec po matke, ale keďže sa narodil v Grécku a momentálne, a vtedy si tá jeho matka nemohla dovoliť registráciu a vrátila sa do Albánska ale stále nie je schopná nechať identifikovať svoje dieťa a registrovať ho. Ďalej, tu máme deti, ktoré sú v Európe, či už sa sem dostali, alebo či už sa tam narodili. Európa tu hrá dôležitú úlohu. Musí sa čo zobrať touto otázkou. Vidíme, nakoľko toto všetko spolu súvisí. Sú milióny detí na svete, ktoré sa niekde narodia a vyrastú bez toho, že by boli zaregistrované. A my si to teraz všímame viacej, pretože dochádza k veľkej vlne migrácie. Teraz je to problém napríklad pre policajné orgány v niektorých prípadoch. Máme tu uvedený príklad Mukasi, ženy z Ugandy, ktorá mala toľko odvahy, že išla, že sa obratila na súdy po tom, čo bola znasilnená aj 13-ročná dcéra ale boli odopretí prístup spravodlivosti, pretože nebola schopná dokázať vek svojej céry. Takže celý tento súdny prípad bol uzavretý, pretože to dieťa nikdy nebolo nikde zaregistrované. Takže tu vidíme, že stav bez príslušnosti je realitou, je to veľmi konkrétna vec a toto potom vedie k tomu, že tieto deti eh, majú veľmi eh, komplikovaný život. Ďalej otázka, či to môžeme nejak zastaviť. Áno, môžeme tie dosadky, čo sa týka registrácie pri narodení. V niektorých e, krajinách tie problémy sú veľmi malé, keď sa napríklad pozrieme na Balkán, kde EÚ je veľmi aktívna kvôli procesu rozširovania, hovorí sa tam o inklúzii, integrácii Romov a tak ďalej. Máme tam romské deti, ktoré sa narodili v Bosne, tak tam je to dve až tri percenta, 40 tisíc e, detí, veď to nie je toľko veľa, si sa dá niečo robiť. A v iných štátoch sa hovorí o pár tisícoch detí. A pokiaľ tam strávite nejakú dobu v tej krajine, tak ich môžete všetky aj osobne stretnúť. Ale nejakým spôsobom neexistuje ochota medzi inštitúciami. Toto je príležitosť pre Európsku úniu, keď pracujeme na procese rozširovania, vedieme dialog s týmito krajinami. Vedme dialog nie len o otázkach migrácie a presazovaní práva, ale musíme zaručiť, že otázka štátnej príslušnosti bude na každej agende, bude súčasťou každej asociačnej dohody, taktiež každej readmisnej dohody a každého migračného kompaktu a myslím si, že toto sú určité konkrétne oblasti, v ktorých môžeme ďalej pracovať. Teraz ďalšia presvedka, ja už o tom nechcem veľa hovoriť, pretože už toto dnes veľa zaznelo. Postup e, určenia stavu bezštátnej príslušnosti je zásadný, ale DEVCO a DG Home a e, taktiež ESVČ sú súčasťou tohto procesu, ale treba sa tomu venovať aj za hranicami Európskej únie a je treba využívať napríklad európske financovania, aby sa riešili tieto aspekty v súvislosti s hlavnými príčinami migrácie, budovaním taktiež kapacít na ochranu detí. No a ešte posledná vec. Veľa vecí už bolo povedaných. A ako OSN, UNHCR sme využili situáciu a šírili sme svetovú kampaň, chceli sme priťahnuť pozornosť tejto otázke, pretože sa dá napraviť a sústredovali sme sa konkrétne na určité krajiny EÚ, aj mimo EÚ Norsko, Holandsko, Albánsko, Rumunsko, Srbsko, Macedónsko a Kosovo. Tantež tam zavádzame teraz konkrétne opatrenia v súčinnosti s miestnou vládou a s občanskou spoločnosťou, aby sme toto napravili. Myslím si, že zásadné veci sú, je, že je zre, treba zrevidovať migračnú agendu Európskej únie, taktiež eh, čo týka globálneho kompaktu, tam by Európska únia sa mohla vyjadriť k tomu, ako eh, manažovať globálne migráciu, ďalej implementáciu komunike o detskej migrácii, kde sa hovorí o osobách bez štátnej príslušnosti. Komisia musí dostať eh, svojim povinnostiam sú to teda konkrétne príležitosti a taktiež je treba mať dispozícii všetky štatistiky, pretože pokiaľ ich nebudeme mať, tak nemôžeme taktiež merať pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, Laura Tatnás, ktorá je koordinátorkou eh, v Inštitúte pre um, osoby bez štátnej príslušnosti a pre inklúziu. Nech sa páči, pani doktorka Laura van Vás. Ďakujem pekne. Chcela by som aj ja e, preniesť náš pohľad na tú problematiku, na čo sme sa zameriavali v posledných dvoch rokoch v kontexte osôb štátnej príslušnosti aj v EÚ. Chcela by som zvorazniť tri veci. Čo, kde a prečo. Ako už je uvedené v programe tohto stretnutia, odvolávame sa na dohovor o deťoch bez štátnej príslušnosti, ale v skutočnosti chceme hovoriť o pozitívnych opatreniach, o tom, že každé dieťa má právo na národnosť a musí mať eh, právo si to uplatniť v praxi. Teda sú tu dva rôzne prístupy a k tomu sa ešte vrátim. Už sme počuli od Beriny a od ostatných o tom, aký má význam národnosť pre deti. Je to právo, ktoré otvára dvere k rôznym ďalším právam, aby sa dieťa mohlo zúčastňovať spoločenského života. Je to dôležitým prvkom tiež spoločenskej identity, teda bez štátnej príslušnosti osoba je zraniteľná, najmä ak je maloletá. Tiež je dôležité uvedomiť si, že toto nie sú situácie, ktoré by sa dali nespor e, v živote vyriešiť. Nedá sa teda deťom tvrdiť, že keď dospejú, že e, sa ich situácia vyrieši, je potrebné to riešiť v detskom veku. Teda Pozrieme sa na to, aká je situácia v Európe, čo presne je problémom, o ktorom tu hovoríme a prečo táto beštátnosť ovplyvňuje deti, ktoré by mali v skutočnosti byť e, Európanmi. Je to najmä preto, že nie sú dostatočne stanovené ustanovenia v národnej legislatíve, tak aby všetky deti získali národnosť pri narodení alebo čo skoro po narodení. Vidíme mnoho krajín v EÚ, ktoré majú záruky, ktoré sa vzťahujú len na deti narodené na území, kde sú deti, pardon, ich rodičia bez štátnej príslušnosti v prípade niektorých detí, ktoré nemôžu zdediť národnosť, dochádza v podstate k nedorozumeniu a k nesprávnemu pochopeniu toho, ako funguje právo o určovaní národnosti, najmä v prípade detí, ktoré nemôžu zdediť národnosť po rodičoch. Niektoré záruky sú v podstate zle e, sformulované a stanovené dokonca aj krajiny, ktoré majú dobré ustanovenia, a nie je dostatočne plnenie týchto usmernení v praxi. V prípade väčšiny detí narodených v Európe získanie národnosti je veľmi jednoduché. Spravidla sa to získava od rodičov. Um, a v prípade detí bez štátnej príslušnosti je potrebné zaviesť do praxe niečo iné. Kompetentné orgány musia jednak poznať platnú legislatívu a tiež všetky technické aspekty musia tiež vedieť, ako zadefinovať situáciu, v ktorej je potrebné uplatniť právo, tiež je potrebné informovať rodičov o postupoch, o konaniach. Toto všetko si vyžaduje pozitívnu energiu na to, aby záruky, ktoré existujú, sa mohli uplatiť v praxi. A ako sme už počuli od dochádza k situáciám, v ktorých dieťa má občianstvo, má národnosť, ale nemá o tom dôkaz, pretože nie je možné dostať sa k registrom na matrike alebo k rodným listom, čo sa môže využiť ako doklad totožnosti a tiež sa to využíva ako nosný faktor pri určovaní štátnej príslušnosti. Aby som ešte nadviazala na to, čo už povedala o Pani Svajder, e, existujú deti, ktoré sa narodili v Európe, ktoré by mali mať národnosť buď z dôvodu medzinárodných záväzkov štátov, pretože na základe legislatívy existuje povinnosť, alebo pretože podľa legislatívy získali národnosť, ale nemajú o tom dôkaz. A predsa ešte stále sú vystavené životu bez štátnej príslušnosti. To znamená, že chýba im to prepojenie k európskemu občianstvu, pretože to je napojené na národné občianstvo. Teda o tomto to hovoríme. Teraz ešte stručne k tomu, ako. V skutočnosti je to relatívne jednoduché. Vieme, ako funguje mechanika, mechanika národnej legislatívy, vieme, ako nás zavezujú medzinárodné záväzky, teda aj keď neexistujú rozsiahle štatistiky, už teraz je jasné, aký je postup do budúcna, aspoň čo sa týka detí bez štátnej príslušnosti. Dohovor z roku 1961 o znižovaní počtu ľudí bez štátnej príslušnosti je dôležitý. Ešte stále sa presadzujú niektoré hlavné zásady tohto dohovoru. 9 členských štátov ešte nie je signatármi tak dohovoru dúfam, že sa to podarí napraviť, ale je dôležité, že 5 z týchto štátov už tak či tak má dosť pevné záruky vo svojej vnútroštátnej legislatíve, aby dokázali chrániť deti B pred tým, aby sa stali bez osobami bez štátnej príslušnosti. Teda už majú aj v vnútroštátnej legislatívne nástroje, ktoré by mohli uplatniť. Okrem toho všetky členské štáty majú medzinárodnú povinnosť naplniť právo každého dieťaťa na národnosť prostredníctvom pristúpením k dohovoru o právach dieťaťa a k iným nástrojom, teda bez hľadu na ratifikáciu. Členské štáty EÚ majú pozitívnu povinnosť naplniť eh, právo detí na národnosť. A to takým spôsobom, ktoré bude v súlade so všeobecnými zásadami o právach detí, najmä zasadanie diskriminácie a zachovanie najlepšieho záujmu dieťaťa. Výbor, ktorý dohliada nad plnením eh, všetkých eh, aspektov dohovoru o právach dieťaťa, je čoraz aktívnejší vo monitorovaní a predkladaní odporúčaní o plnení tejto medzinárodnej normy a možno by bolo zaujímavé um, uvedomiť si, že 16 28 členských štátov už získalo odporúčania od tohto výboru CRC. Týkajú sa priamo tejto veci. Keď sa to um, navrhlo na revíziu pred výborom upravoj dieťaťa, zahrňa to viacero krajín, ktoré obdržali jednoznačné odporúčania súvisiace s určovaním národnosti a tiež práv detí, vrátane Českej republiky, Estonska, estonsky, holandsky a tak ďalej. Musíme teda uznať existujúce záväzky, ktoré sa týkajú ľudských práv a tiež sa musíme zamerať aj na ďalšie rámce a usmernenia. Ďalším významným rámcom je súbor pravidel udrateľného, pardon, súbor cieľov udrateľného rozvoja, zahrnutie právnej eh, identity. Toto súvisí s záväzkami, ktoré sa vzťahujú na celý svet, vrátane členských štátov Európskej únie. A samozrejme štúdie, ktoré tu boli prezentované, tie tiež pomáhajú zadefinovať osvedčené postupy a UNHCR viedlo kampanie I Belong, ktorá zahrňa celý rad nástrojov, ako lepšie pochopiť e, tematiku zabránenia, predchádzania toho, aby deti boli bežtaté príslušnosti. Teraz e, k tomu prečo. Už sme si vypočuli dosť veľa o tom, že deti sú čoraz viac vystavené že to bez štátnej príslušnosti v EÚ, najmä v dôsledku aktuálnej migračnej situácie. Tiež je dôležité uviesť, že sa venuje veľká pozornosť tejto téme v súčasnosti, čo spôsobuje aj medzinárodnú mobilizáciu, ktorá by mohla byť prospešná pre Úniu Občianská spoločnosť vedie rôzne kampanie, ako napríklad deti bez štátnej príslušnosti, ďalej UNHCR má kampaň I Belong, ďalej koalícia, ktorú spomenula Verena, sa zameriava na práva detí bez národnosti a niekoľko ďalších iniciatív. Ale okrem týchto pozitívnych iniciatív tiež je dôležité venovať pozornosť aj e, tomu znepokojivému možnému nárastu e, Kontext migrácie je jednou z súvislostí. Um, ešte by som chcela spomenúť jednu ďalšiu súvislosť, eh, ktorá sa objavuje a síce to súvisí so situáciou um, tureckých štátnych príslušníkov, ktorí žijú mimo Turecka a tým eh, hrozí, že bude im odobraná národnosť eh, Turecka v dôsledku údajného podielania sa na štátnom púči z minulého roka. 130 z takýchto štátnych príslušníkov Turecka bolo označených za rizikových, že im môže byť odobratá štátna príslušnosť a tiež sa čoraz viac zvyšuje počet prípadov odmietnutia konzulárnych služieb štyria tureckí občania, ktorí žijú v zahraničí. Um, teda 76 z 800 spomenutých prípadov má za následok odmietnutie vydania pasu alebo občanského preukazu pre tureckých eh, všetkých príslušníkov alebo ich detí, ak či v zahraničí. Teda sú aj iné oblasti, ktoré sú dôvodom na znepokojenie. Európska únia preto musí tieto opatrenia brať eh, so všetkou serióznosťou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Obávam sa, že poslanci naozaj budú musieť už postupne odchádzať z dôvodu iných povinností. Najmä hľadom aj na ďalších rečníkov, ktorí ešte majú vystúpiť. Ďalej Margaret Tuit za Európsku komisiu, ktorá je koordinátorkou oddelenia pre práva dieťaťa od novembra 2011 a tiež má na starosti základné práva v DG pre spravodlivosť. Nech sa páči, Margaret. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne. K Rade Európy môžem povedať, že 19. mája Rada Európy tiež prijala akčný plán o ochrane detí v migrácii, kde sa uvádza, že možno vytvoria expertnú skupinu o tom, ako predchádzať eh, tomu, aby deti boli bežné príslušnosti v roku 2019 Chcela by som ešte spomenúť jeden konkrétny prípad, eh, ktorý sa objavil v decembri 2016 na úrovni imigračnej rady pre Týka sa eh, maloletej osoby bez sprievodu, ktorý prípad trval 6 rokov, pričom riešenie nasledovalo až po 12 rokoch po príchode do Ríska Tento prípad zúrazňuje, že existujú ustanovenia na vyriešenie situácie osôb bez štátnej príslušnosti pre deti, ktoré sú narodené v Írsku, ale nie v prípade detí, ktoré migrujú do Írska a neexistujú oficiálne čísla o osobách bez štátnej príslušnosti v Írsku. Ďalej otázka ad hoc a, a diskrečných právomocí to je tiež veľká téma. Často e, výsledky konaní v prípade súradencov sú odlišné. Ja by som sa chcela zamerať na veľmi praktické aspekty. Chystáme sa spustiť vypracovanie krátkej štúdie na to, aby sme zmapovali e, pokrok z hľadiska naplňania práv rómskych detí a e, práve táto štátnosť bude jeden z aspektov. Chceme pokryť členské štáty EÚ, ale aj ďalšie krajiny v rámci rozširovania. Oznámenie z 12. apríla tohto roka už to bolo spomenuté, chceli by sme zohľadniť eh, aj aspekt ľudí bez štátnej príslušnosti. Chceme nadviazať na eh, obrovský kus práce, ktorý odvádza UNHCR a ďalší. A prezentácia, ktorá zaznela v novembri na fóre pre právo dieťaťa o tejto beštátnosti tiež e, je v tomto kontexte teda praktické opatrenia. Rýchla a um, jednoznačná identifikácia a tiež ochrana. Domnievame sa, že deti v migrácii by mali byť vždy um, pomenované a zaregistrované a musíme sa dopracovať spoločným údajom z celé EÚ, tak aby sa dalo jasne zdokumentovať, či dieťa bolo zaregistrované, či cestuje samo alebo s rodinnými príslušníkmi tiež jeho vek, e, jeho meno, jeho pôvod a tak ďalej. Deti sa musia vnímať ako priorita a všetky postupy súvisiace s e, prekračovaním e, hraníc. Deti, ktoré sú bez štátnej príslušnosti, sú vystavené aj diskriminácii z dôvodu rodovej príslušnosti. Aj na toto sa chceme zamerať ďalej. Čo sa týka primeraného prijímania v EÚ, Už sme spomenuli, že je potrebné zaistiť právo na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na štatút a to v celé dĺžke um, oznámenia. Myslím si, že na tomto treba ďalej stavať. Tiež spomíname postupy určovania štatútu nielen čo sa týka azylového konania, predovšetkým tieto postupy a konania v procese určovania, že toto by sa mali stať prioritou. Ďalej otázka poručníctva v prípade akýchkoľvek detí bez, alebo maletých bez prievodu súvisí s vytvorením európskej siete pre poručníctvo. Toto uh, už sa rozbehlo. Čo sa týka trvalých riešení, chceme vyzvať členské štáty, aby zaistili dostupnosť Konanie na určenie e, tu a tiež e, aby sa prijali e, aspekty konania v prípade detí, ktoré sa nemôžu vrátiť, najmä deti, ktoré už žijú istý čas v danom členskom štáte a budeme pozrieť sledovať aj všetky ďalšie kroky súvisiace s EU ako takou a tiež čo sa týka činnosti agentúr a odporúčení členským štátom. Ešte pokiaľ ide o financovanie, dnes sa uzatvárajú návrhy Očakávame, že niektoré z týchto návrhov by sa mohli zamerať aj na deti bez štátnej príslušnosti. Chceme tým pokryť aj štáty príslušníkov tretich krajín, vrátane migrantov a tiež maloletých osôb, ktoré sú v starostlivosti štátu a tiež chceme, aby tieto konania boli náležite popísané, aby sa tieto prípady vyriešili v čo najkračom čase aby sa to vnímalo ako hlavná súčasť integrovaného prístupu. Často totiž deti, ak sú v štátnej starostlivosti mnoho rokov, tak eh, sa v podstate nerobí vôbec nič, aby sa ich situácia vyriešila hľadiska ich povolenia na pobyt. A tiež sme bibliografii zahrnuli aj um, jednu pasáž, ktorá sa týka osobe štátnej príslušnosti. Čo sa týka údajov, aj toto je vo znamení, už sa chystá úsilie, aby sa zlepšila viditeľnosť Deti. Dúfajme teda, že sa podarí dopracovať ku konkrétnym výsledkom čoskoro. Thank you very much, Um, and, uh... Ďakujem. Prechádzame na spoločné vypočutie s výborom pre petície. Konkrétna petícia pána Krisa Neša ktorý je v dvojitej pozícii. Na jednej strane je odborníkom a riaditeľom a spoluzakladateľom Európskej siete k stavu bez štátnej príslušnosti a na druhej strane podal petíciu. Je tu urgentná potreba konať, aby sa ukončil stav pre štátnej príslušnosti. Sú tu relevantné právne normy, sú tu diery v zákonoch, sú tu praktiky, zábezpeky. Náhradnosť treba zaručiť deťom, keď žijú na území únie, čo najskôr po narodení, aby sa nestali bez občanmi bez štátnej príslušnosti. Uh, neviem, prečo som to všetko hovoril. Vy to asi všetko budete hovoriť, nie? Ja som to teda nemal prečítať. Vy to asi poviete lepšie, ako som to povedal ja. A takisto máte nejaké videá? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som ako súčasť mojej prezentácie, aby sa ušetril čas, ukázať e, vám video, ale najprv chcem povedať, že nezastupujem tu len moju organizáciu, ktorá má vyše 100 členov v mnohých krajinách, ale tisícky ľudí, ktorí podpísali petíciu, aby sa urobili kroky na ukončenie detskej, detského stavu bez štátnej príslušnosti. Nikdy sme si nepredstavovali, že toľko ľudí nás podporí a to je dôkaz toho, že táto téma rezonuje vo verejnosti a voliči sú znepokojení Neviem, či by som mal prečítať text petície, možno ste to zhrnuli vy, pán predseda. Možno len poviem, prečo sme túto petíciu odštartovali. V roku 2015, keď bola správa o deťoch ve štátnej príslušnosti, sa zistili šokujúce fakty, že sa nezaručujú práva deťom, ktorí sú narodené na území Európskej únie a ktoré často nemajú štátnu príslušnosť. Potrebujeme, aby viacej štátov a viacej aktérov uznalo, že tento problém existuje. Druhá vec, aké sú riešenia? Jednoduché, legislatívne zmeny ktoré nemajú vysoké náklady a nevyžadujú žiadne intervencie od štátov, ktoré by boli príliš zložité. A takisto dokumentáciu v praxi. Niekto tu povedal, myslím, že Laura a Margaret, súčasť problému je identifikácia ľudí, ak už rodičia sú bez štátnej príslušnosti alebo majú problémy s národnosťou, ktorú, ktorú nie je možné presunúť na deti, posunúť na deti, Takto vznikajú deti, ktoré nemajú štátnu príslušnosť. Takže niektoré deti, s ktorými sme hovorili počas nášho výskumu, teraz uvidíte v krátkej animácii. Nationality. I think it means being part of the country. Most kids don't know how they got theirs or what it would be like if they didn't have one.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 So I think the uh, story... Myslím si, že príbehy Erika, Andrej a Marie ukazujú devastujúci dopad toho, ako deti, ktorým nebola udelená štátna príslušnosť, žijú, nemajú právo naplniť svoj potenciál, Žiadne dieťa si nezaslúži byť bez štátnej príslušnosti. Nie je to ich vina a nie je to v ich najlepšom záujme. Európska charta základných práv síce neobsahuje explicitný odsah na národnosť, ale hovorí v článku 24, že treba urobiť opatrenia, aby sa dieťa vychovávalo a vyrastalo v jeho najlepšom záujme. Je tu parlamentná skupina pre detské práva. Zorganizovali sme podujatia v Európskom parlamente s touto interskupinou, medziskupinou a je to dôležitý krok vpred, aby sme mohli urobiť ďalšie kroky. Sme to dlžní deťom, nie len Marii, Andreji a Erikovi, ale tisíckam ďalších detí, ktoré sú ve štátnej príslušnosti v Európe ja myslím, že treba ďalšie zaujímavé diskusie s poslancami. Ďakujem, Kris, ďakujem trom vynikajúcim rečníkom v tomto paneli. A máme tu ešte dvoch rečníkov a ešte Kris bude hovoriť a môžete si na to počkať. Pán Manekins, iba rýchlo, kratučko. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Moja otázka hovorí v súvislosti s prezidentom Lotyšska. Výrok oznámil pozitívny signál o národnosti, tých, ktorí zatiaľ nemajú národnosť a štátnu príslušnosť v Lotyšsku. Sice to vyzerá dobre, ale môže to byť zatiaľ iba dobrý zámer, úmysel. Ja som bývalý novinár a pr- ja viem, že to je prvý prezident Lotyšska, ktorý takto oznámil tento úmysel, ale ešte stále sa situácia v praxi nezmenila. V 95. Národný parlament v Lotyšsku prijal zákon o bývalých občanoch Sovietskeho zväzu, ktorí nie sú občanmi Lotyšska ani žiadneho ďalšieho bývalého štátu Sovietskeho zväzu. Sú to tzv. lotyšskí neobčania, non-citizens. A máme 25 rokov po a ešte stále máme takých ľudí, ktorí oficiálne E, žijú a pracujú v Európskej únii, ale oficiálne ich ne, e, oficiálne neexistuje. A tam patrí 6 tisíc detí, ktoré, ži, ktoré žijú v Lotyšsku a nemajú štátnu príslušnosť. Moja otázka je, čo si myslíte, čo môže urobiť Európsky parlament, aby zmenil situáciu pre deti, ktorým sa, ktoré sú narodené rodičom, ktorí už nemajú štátnu príslušnosť e, v Lotyšsku. Ďakujem za túto otázku. Možno niekto z rečníkov by mohol sa ujať odpovede. Je to v záveroch, čo môžeme urobiť, aké kroky budú ďalej. Tak ako to hovorili predrečníci, je to dlhodobá záležitosť. Chce niekto sa vyjadriť konkrétne k tejto veci teraz? Alebo až potom spolu s ostatnými odpovediami na otázky na tému ochrany občanov bez štátnej príslušnosti. Je štvrtok. Ľudia potrebujú sa dostať na lietadlo, inak tu sú zavrznutí do zajtrajška, tak ako sa to mne veľmi často stáva. Pán Mamekins, mohli by sme to teda presunúť tak, že by sme sa vyspriedali s vašimi otázkami až v priestore, ktoré, ktorý bude na závery z rozpravy, na konci. Takže prejdime k tomu, že dáme slovo Melany Kana, ktorá je z UNHCR a venuje sa téme ochrany občanov bez štátnej príslušnosti. Keby ste to zvládli za 6-7 minút, bolo by to výborné. Ďakujem, pán predseda, za slovo, za vysokého komisára pre utečencov OS, za OSN by som vám rada poďakovala, že ste mi umožnili byť na tomto dôležitom vypočutí. Mám tu písomné poznámky. Keby som to prečítala, tak by to trvalo 10 minút, ale niečo z toho už povedali ostatní, takže to prebehnem a poviem len to, čo si myslím, že mm, by stalo za hodné, bolo hodné, aby to uznelo a vrátim sa k odporúčaniam. Prvá vec. Väčšina ľudí si uvedomuje, že v roku 2014 UNHCR odštartoval ambicioznú kampaň o stave bez štátnej príslušnosti a bohužiaľ táto snemovňa si nevšimla toto podujatie, hoci sme hoci apelovali eh, v, počas mnohých iných dokumentov a podujatí na to, aby sa ukončil stav štátnej príslušnosti. Táto kampaň však vyžaduje silnú kampaň, silnú podporu od členských štátov aj od Európskej únie. Táto kampaň si predstavuje, že budú konkrétne výsledky a sľuby, že sa urobí viac. Prostredníctvom MSVČ, prostredníctvom inštitúcií EÚ, treba pozbudiť ostatných, aby tiež sa pripojili. Hovoríme tu o identifikovaní a ochrane osobe štátnej príslušnosti v EÚ. Vyjadrila by som sa niektorým veciam, ktoré väčšina z nich sa ešte nespomenuli. Ako sa určuje štátna príslušnosť? Tu by som dodala, že počiatkujúc fakt, že takmer všetky členské štáty EÚ podpísali dohovor 1944 s jedinou výnimkou Cyprusu, Estonska, Malty a Polska. Myslím si, že aj tieto štáty by to mali podpísať do roku 2019, kedy sa bude organizovať ďalšie podujatie na vysokej úrovni v tejto tematike. 1944 stanovuje povinnosti, aby sa s ľuďmi bez štátnej príslušnosti zaobchádzalo istým spôsobom, ale v 1944 neexistujú žiadne presné postupy, ako stanoviť osobu bez štátnej príslušnosti. Ide tu len o to, že treba identifikovať takúto osobu na území štátu, e, určite jej fyzickú prítomnosť a preto je veľmi prekvapujúce, že takéto implementačné diery existujú. E, v realite totiž to len hrstka štátov sa rozhodlo vytvoriť postup na identifikovanie človeka bez štátnej príslušnosti. Štáty, ktoré majú tieto postupy, to sú Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko a Lotyšsko. Treba však urobiť viac, aby sa zabezpečilo, že takéto postupy rozumné budú aj v iných štátoch EÚ. Máme tu zdroje, ktoré môžu byť napomocné. UNHCR vydal manuál o ochrane osôb štátnej príslušnosti. Sú tam rozličné modality a postupy popísané. Mm, to sme vydali minulý rok a aj výskumný dokument o tejto téme. Je to dokument, kde sú mnohé praktické príklady, ako sa môže stanoviť štátna príslušnosť. Dúfam, že táto príručka môže byť aj pre vás nápomocná, ak sa budete téme venovať ďalej. Štandardný postup určovania nie je existujúci e, vo všetkých štátoch EÚ a v azylovom postupe sa často ľudia nepoz- nepriznajú k štátnej príslušnosti a potom vznikne e, záťaž na azylový a migračný systém, pretože sa musia, e, musí starať aj o týchto ľudí. Ľudia, ktorí nemajú štátnu príslušnosť, potom e, zostávajú e, ako keby vysieť nejako medzi priestore a stávajú sa zaťažovať bremenom. Registračné praktiky, ktoré sme pozorovali v Únii pre ľudí v migračnom kontexte, e, v niektorých krajinách keď niekto vyhlási, že je bez štátnej príslušnosti, tak to stačí. V inej krajine musí zdokumentovať človek, že je bez štátnej príslušnosti a to veľmi málo kedy sa dá dokumentovať nejakými do papiermi, dokladmi. A niektoré štáty vôbec nemajú ani možnosť vo svojom systéme niekoho zaregistrovať ako osobu bez štátnej príslušnosti. Takto vyzerá diverzita v e, realite, s ktorou sa treba vysporiadať. Údaje ukazujú, že desaťnásobne vzrastal počet ľudí, ktorí hľadajú azyl, ale ktorí boli zaregistrovaní ako národnosť neznáma. V 14 členských štátoch EÚ sa používa v rubrike národnosť neznámy. Z 1200 to stúplo až na 12 000 za dané obdobie a tieto osoby e, by mali byť štátu známe. Štát by mal vedieť, kto je na ich území, ale keďže štát nedokáže zaregistrovať týchto ľudí, E, mali by sa prijať postupy, aby štát mohol zaregistrovať človeka ako človeka bez štátnej príslušnosti. Skôr tu ide o neporozumenie stavu bez štátnej príslušnosti medzi migrantmi, medzi utečencami, ale aj medzi policajnými úradníkmi a orgánmi pre migráciu a azyl, Frontex dokonca, právnici, tlmočníci. E, nie, nie sú si dostatočne vedomí, že existuje taká rubrika, takáto, takýto stav bez štátnej príslušnosti, to znamená, že inštitúcie Európskej únie by mohli pomôcť sa vysporiadať s takýmito dierami vo vedomostiach. Potom takáto neznalosť vedie k tomu, že migrácia a osoba bez štátnej príslušnosti, e, toto sa nesprávne usúvzťažňuje. Napríklad vo Francúzsku ktorý, ktorý má, Francúzsko má štandardný postup určovania osôb od roku 2010 a 200 osôb ročne dostane takýto stav, takýto status bez štátnej príslušnosti. E, v štátoch, kde vidíme veľký vzostup migračných tokov, zostáva počet ľudí, ktorí dostanú status bez štátnej príslušnosti relatívne malý a zvládnutelný. Toľko chcem povedať k identifikácii, a k ochrane a aké medzery tu vznikajú v realite. Nehovorila som ešte o prevencii a o znižovaní e, počtu týchto ľudí. Nechcem ísť do podrobností, chcem povedať len to, že Európska únia by mohlo, mohla pomôcť, aby, keď by povzbudila členské štáty EÚ, aby náležite uplatnili e, dohovory o znižovaní stavovbe štátnej príslušnosti. Je 9 štátov EÚ, ktoré ešte sa nestali súčasťou tohto dohovoru, pričom je to zlatý štandard, ktorý by mohol zabrániť tomu, aby vznikala, vznikal stav bez štátnej príslušnosti. Kristo už e, spomenul, že implementácia dokonca aj medzi tými, ktorí sú členmi dohovoru, E, nie je konzistentná. Myslím si, že pri prevencii sú dve hlavné veci. Jedna je, že dohovor 1961 by mal naozaj byť uplatňovaný v praxi naprieč a celoplošne, ale ak e, sú isté zábezpeky, ktoré hovoria, že keď je osoba fyzicky prítomná na území, hoci nemá štátnu príslušnosť, Dá, dá sa to uznať len vtedy, keď aj rodičia tejto osoby sú na e, území daného štátu a to nie je správna aplikácia. Mám štyri konkrétne odporúčania na záver. Prvá. Tie členské štáty, ktoré, ktoré nepodpísali, ktoré nie sú stranou dohovoru o, o štátnej príslušnosti, by mali toto skoro napraviť a slúbili, že keď bude e, stretnutie v New Yorku, tak e, situáciu napravia, ale je sklamaním, že tak neurobili. Všetky členské štáty, ktoré nemajú postup určovania štátnej príslušnosti, by si ho mali zaviesť a UNHCR je ochotné poskytnúť technickú pomoc. Po tretie, členské štáty Európskej únie by mali posilniť identifikačné mechanizmy a Európsky systém registrácie. Tento systém by mal umožniť identifikáciu niekoho ako človeka bez štátnej príslušnosti len na základe toho, že to niekto vyhlási, podobne ako národnosť je registrovaná na základe toho, že sa niekto vyhlási za niekoho s určitou národnosťou. Mali by byť e, školenia celoplošné, širokoplošné, aby si boli orgány vedomé e, rôznych právnych noriem a postupov a praktik. Európska únia, predsedníctvo v Európskej rade e, majú tiež dôležitú úlohu, ktorú tu majú zo zohrať, aby do roku 2019, kedy bude tá, toto podujete spomínané na vysokej úrovni, sa mnohé veci napravili, pretože aby, bol, e, aby bolo toto podujatie úspešné, naozaj tieto kroky treba urobiť. A ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme vám, bolo to veľmi užitočné a veľmi konkrétne. E, Pomôže nám to pri záveroch. A teraz je tu Tomas Mounár z Európskej agentúry pre základné práva. Keby ste, prosím, sa mohli obmedziť e, na... Nemáme tu až toľko poslancov. Obmedziť na 6 minút? Mohli by ste? Lebo inak budete hovoriť len mne, čo je v poriadku, ale samozrejme sa to vysiela cez internet a budú tu určite aj nejaké otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi dali slovo. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I will try to, to live up the, the expectations and do the... Ďakujem. Ja sa pokúsim to zhrnúť naš, za 6 minút, napriek tomu, že tá prezentácia bola robená na 10. Pokúsim sa teda. Budem hovoriť o Európskej charte základných práv a o ochrane v rámci Európskej únie. Uvidím, ako takéto sú môžu byť teda chránené. Je to trochu, trochu technické, tento, táto celá vec. Takže, čo sa týka právnych aspektov charty základných práv, od eh, vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy má rovnaký právny charakter ako aj európske zmluvy a taktiež má vertikálny priamy účinok. Ide teda v ruka v ruke s jurisdikciou súdneho dvora. Taktiež hm, je tu určitá judikatúra súdneho dvora, ktorá sa stále zväčšuje. Keďže je to sekundárne európske právo, ktoré musí byť v súlade s medzinárodným právom, Taktiež je tu dodatočný normatívny rámec pre vykladanie sekundárnej európskej legislatívy. Ďalej by som chcel zhrnúť eh, vecný rozsah Charta zavezuje členské štáty a inštitúcie pri implementácii európskeho práva. Členské štáty sú zaviazané chartou, pokiaľ sa pohybujú v rámci e, unijného práva. To je celkom e, široká koncepcia. No, hovoríme tu o e, práva, ktoré sú zakotvené v európskych dohovoroch. Taktiež to musí byť v súlade e, s rozsudkami e, Štrasburského súdu. Ďalej, žiadne právo v charte nemá byť vykladané tak, že obmedzuje ľudské práva, ktoré sú zakotvené a uznané v iných e, dohovoroch o ľudských právach. Ďalej toto preskočíme. Áno. Teraz. Tu mám otázku ochrany osôb bez štátnej príslušnosti v rámci európskeho práva. Zadiaľ to skôr len taký vedľajší účinok, a hovoríme toto len sporadicky, ale máme tu e, sekundárnu legislatívu, ktorá taktiež obsahuje príslušné definície. Dávam pár príkladov kde sa hovorí o ochrane osôb bez štátnej príslušnosti v rámci európskeho režimu pre koordináciu systémov eh, sociálneho zabezpečenia. Tam tieto osoby sú pokryté rovnako ako eh, občania, alebo čo sa týka cestovania v rámci EÚ, tak osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sú uznané v Európskej únii, sa môžu voľne pohybovať zo štátu do štátu. A Taktiež existuje určitá jurisprudencia Európskeho dvora v súvislosti s ochranou osôb bez štátnej príslušnosti, predovšetkým v kontexte migrácie. Máme tu taktiež prípad Kalil z roku 2001, kde sa hovorí o nároku bývalého libanonsko-palestínskeho človeka bez štátnej príslušnosti, ktorý sa presunul do Nemecka, tak sa mu priznáva právo nárok na sociálne benefity. No a ako už tu hovorili predrečníci, je tu článok zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý hovorí, že osoby štátnej príslušnosti, že sa s ním musí zaobchádzať ako s občanmi tretej krajiny. Ďalej. Ako môže charta poskytnúť konkrétnu ochranu. Nuž, ten osobný záber ktorá sa vzťahuje na otázky ako napríklad e, nedost- alebo neprítomnosť e, občianstva. Hovoríme tam o právach ako napríklad práva na fyzickú integritu, na slobodu, na účinný opravný prostriedok a tak ďalej. A toto je teda minimálny, minimálna sada práv, na ktoré sa stiahujú aj na tieto osoby. Čo sa týka eh, konkrétneho celkového zoznamu práv, to ja som to len teraz rýchlo preletel, tu by som chcel zdôrazniť dve, ktoré sú predovšetkým dôležité práva. Všetko je to teda právo na slobodu a bezpečnosť na nediskrimináciu, na rovnaké zaobchádzanie a taktiež na účinný eh, súdny opravný prostriedok. Pokiaľ bude mať čas, tak sa k tomu ešte vrátim. Takže, poprvé, pozrieme sa na to právo na nediskrimináciu pre osoby bez šatnej príslušnosti. Tu sa ho máme závery rady z decembra 2015, kde členské štáty a rada uznávajú dôležitosť toho, že je treba posilniť eh, ich ochranu a zredukovať riziko diskriminácie alebo nerovnakého zaobchádzania. Toto je to trochu také zvláštne stanovenie, má dve časti. Prvá časť, alebo prvý odsek, hovorí o dôvodoch pre diskrimináciu. Je to skôr taký uzavretý zoznam, ale my by sme napríklad mohli povedať, že to vzťahuje aj na iné, aj na osoby bez šatnej príslušnosti, rovnako ako osoby so štátnou príslušnosťou tretej krajiny a európskych občanov. Druhý odsek, odsek kde sa hovorí o národnosti ako explicitnom e, dôvode, v základe ktorého sa nesmie diskriminovať, ale toto ešte Európsky súdny dvor nikdy neuplatnil v prípade e, občanov tretich krajín alebo osôb bez príslušnosti. Takže je to teda e, dobrý alebo možný výklad, ale ešte nemáme konkrétnu judikatúru. Takže Uplatňovanie charty musí byť vždy v súlade s judikatúrou súdneho dvora. A totiž charta je priamo zakotvená v medzinárodnom práve pre v súvislosti s ľudskými právami. No, do budúcnosti nedávno bola schválená občianská iniciatíva Minority Safe Pack, ktorá sa v podstate týka ochrany národných menšín v Európskej únii, ale autori tejto iniciatívy taktiež navrhli pozmeniť e, súčasne platnú európsku sekundárnu legislatívu tak, aby sa zaručilo približne e, rovnakého zaobchádzanie európskym občanom a taktiež tým, ktorí nie sú európskymi občanmi. Takže komisia teraz sa k tomu na to musí zareagovať. No a posledná vec, o ktorej by som chcel hovoriť, predtým, ešte to zavriem. Ako charta môže chrániť osoby bez štátnej príslušnosti pred nejakým náhodným zadržiavaním? Vieme, aké sú tu kritéria. Budeme sa sústredovať len na smernicu o návratoch, takže zadržiavanie v rámci návratu, návratového procesu musí byť len na dobu, kedy e, je to mm, nevyhnutne nutné. A toto je typická vec v prípade osôb bez štátnej príslušnosti. V prípade takýchto osôb je možno teda postupovať ináč z dôvodov, no členské štáty majú povinnosť oslobodiť túto osobu, pokiaľ nie je šanca, že by mohla byť navrátená. No a Taktiež sú tam uvedené v judikatúre dôvody proti takémuto zadržiavaniu. No a na záver, no táto to nemá čas, takže to preskočíme. Takže na záver, ako naša agentúra bola doteraz aktívna je to pár bodov. Hovorili sme o osobách štátnej príslušnosti a vidíte tu nejaké prípady z minulosti. Mali sme pred 7 rokmi správu ohľadom zadržiavania v rámci návratových postupov. Hovoríme tam teda o osobách bez štátnej príslušnosti. Je tam a my sme v teréne prítomných hotspotoch. Máme tam osoby, napríklad bidónu z Kuwaitu, ktorí prišli na grecké ostravy. A takéto skupiny osôb sú skupiny osôb bez príslušnosti. No aj treba sa vyhnúť tomu, aby náhodne boli tieto osoby zadržiavané. Na záver, musíme túto otázku o svojho príslušnosti zapracovať do misií na vyhodnotenie e, šengenských otázok, aby sa tam mohli identifikovať osoby ve štátnej príslušnosti, ktoré sú zadržiavané. Ja som bol pozorovateľ na týchto misiách a už som bol svetkom tých, že takéto osoby boli zadržiavané. Takže toto by do budúcnosti teda sa malo riešiť. A toto je zatiaľ do mňa všetko a teraz sa môžete pýtať. Ďakujem. Posledný rečník. tým bude opäť pán Chris Nash z Európskej siete pre osoby štátnej príslušnosti. Bude hovoriť o otázke náhodného zadržiavania. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že táto prezentácia e, bola taká odborná, pretože ja vám prednesiem niečo úplneného druhu. úplne iného druhu. Môj prvý projekt bola výskumná štúdia v Spojenom kráľovstve, ktorá pomohla, pomohla v Spojenom kráľovstve pri uvedení legislatívy. Zobrali sme sa so svojou manželkou v roku 2011 a vtedy môj život e, prežil mnohé zákruty. V 2014 sa narodil môj syn. E, za do okolností práve v deň, kedy sa rozbehla kampaň Európskej siete k osobám bez príslušnosti a ja sa považujem celkovo za privilegovaného človeka mať organizáciu, ktorá má členské organizácie v takmer 40 krajín. E, cestoval som od roku 2010, e, bol som v úžasných krajinách, ale zároveň som pil veľa vína, veľa som pozeral telku, pretože mi Eh, som nemohol zabraniť odchodu mojej krajiny z EÚ. Chcel som sa zamyslieť nad 7 rokmi môjho života. Mohli by ste sa aj vy zamyslieť nad poslednými 7 rokmi vášho života. Je to dlhý čas, pravda. Veľmi dlhý čas. Predstavte si, že ho úplne vygomujete zo svojej pamäte. Deň po dni. A nahradíte tých 7 rokov beznádejou, nudou, frustráciou, zúfalstvom, banalitou a traumami, nespravodlivosťou, pretože vás jednoducho zadržiavajú e, v imigračnej väzbe. Predstavte si na všetko, to všetko, čo nemôžete uvidieť, čoho sa nemôžete dotknúť. Pomyslite si na Antona, ktorý bol presne takto 7 rokov zadržiavaný v Bulharsku, pretože Bulharsko mu neposkytlo ochranu ako osobe bez štátnej príslušnosti. Kris prerušuje e, rečníka predseda. Ja Nebudem ti odoberať čas, ale tlmočníci signalizujú, že hovoríte veľmi rýchlo, takže 7 rokov je veľmi dlhý čas, pokračuje rečník. Pre niektorých z nás je ešte dlhší príbehy, ako ten, tá, ten Antonov príbeh sú v celej Európe a sú mnohí, ktorých sme intervievovali pre našu správu ochrana osôb štátnej príslušnosti pred eh, bezdôvodného zadržiavania. A najmä ľudia, ktorí majú takýto status, sú ohrození bezdôvodným zadržiavaním. Chcel by som vám povedať, čo sa s tým dá robiť. Ďalší diapozitív poprosím. Tento citát je od François Kepo, ktorý je spravodajcom pre ľudské práva migrantov a v roku 2015 veľmi dobre ilustroval to, čo robila moja organizácia. Povedal, imigračná väzba je jednou z tichých tragédií globalizovaného sveta. Tieto tragédie sa odohrávajú s zatvorenými dverami. Nevedia o nich médiá, ale od, robia neodstraniteľné škody na ľudskej duši. Je to tragédia, ktorej sa dá úplne zabrániť, ale keďže neexistuje politická vôľa, poškodzuje tisícky jednotlivcov každý rok. To sú dôvody, preto, pre ktoré v roku 2015 moja organizácia odštartovala trojročný projekt, aby sme sa vyhli problémom e, bezdôvodného zadržiavania osôb štátnej príslušnosti. Spolupracovali sme s pa- partnermi. V šiestich krajinách sa publikovali hĺbkové výsledky výskumu. Vidíte tie krajiny na priesvitke. Použili sme spoločnú metodológiu. Nerobili sme len od stola, ale sme aj išli do terénu. Hovorili sme s aktérmi. Minulý mesiac sme na regionálnej úrovni robili obhajoby a Budapešti bolo 120 účastníkov na konferencii z vyše 30 krajín. Tam sme odštartovali našu agendu pre zmenu a našu kampaň odsudený na okraj spoločnosti. Jean Lambert, poslankyňa Európskeho parlamentu, bola prítomná a počerkla niektoré spôsoby, aký by, akými by EÚ sa mohla vysporiadať s týmito vecami, napríklad prostredníctvom azylového aký. Situácia, ktorú disk- e, opísal Farid v tomto citáte, e, k tej by sa mohli prihlásiť e, ľudia ve štátnej príslušnosti v celej Európe. Muži, ženy, ktorých sme intervievovali, nám hovorili o nedôvere, o neinformovanosti a o tom, že orgány neboli schopné implementovať právne štandardy. A keby bola lepšia prax a lepšia osveta, tomuto by sa dalo vyhnúť. Imigračná väzba a kriminalizácia migrantov je kurz, ktorý nabral v Európe svoj smer a je to aj globálny trend, ale najmä je to problematické pre ľudí bez štátnej príslušnosti, pretože tí nemajú krajinu, do ktorej by sa mohli vrátiť a preto riskujú dlhodobé zadržiavanie, dlhodobú väzbu. Kľúčové zistenia našej agendy pre zmenu je zlyhávanie štátov identifikovať osoby bez štátnej príslušnosti a potom ich ani nevedia ochrániť, ani im nemôžu sa vyhnúť zadržaniu týchto ľudí. Imigračná väzba sa e, vždy objavuje v súčinnosti bez toho, že by sa zvážilo stav bez štátnej príslušnosti. A ľudia bez národnosti sú jednoducho trestaní len za to, že nemajú krajinu, do ktorej by sa mohli vrátiť. Melanie povedala, že postupy, ktoré určujú e, štátnu príslušnosť, e, nefungujú a preto ľudia sú jednoducho odsunutí na okraj, vysia e, v, mimo sveta práva a žijú na okrajoch európskych komunít. Títo jednotlivci čelia izolácii, zvýšenému riziku vykorisťovania, musia sa uchyliť k drobnej kriminalite, aby prežili. A to samozrejme tiež vedie k zadržiavaniu. Je to kruh, ktorý sa veľmi ťažko pretína, začarovaný kruh, vyžaduje si reformu politik a práva. Naša agenda pre zmenu, naša správa, ktorá sa takto volá, odporúča 5 vecí, ktoré treba urobiť, aby sa lepšie ochránili ľudia bez štátnej príslušnosti pred eh, bezdôvodnou väzbou. Poprvé, alternatívy k väzbe. Napríklad Bulharsko a Malta automaticky zadržia jednotlivca bez ohľadu na toho, či tento človek e, by, zváž- či by sa mohli voči tomuto človeku zvážiť alternatívy k väzbe. Ten Anton, ktoré, ho som spomenul, bol 7 rokov v zadržiavacej väzbe. Takéto zlyhávanie je spoločné v celej Európe a napriek faktu, že existujú alternatívy väzby a niektoré sú aj menej finančne náročné a humanejšie, jednoducho sa nevyužívajú. Po druhé, všetky štáty musia zaviesť postupy, ktoré určujú osoby bez štátnej príslušnosti. A je dôležité zdôrazniť, že takýchto postupov štáty nevedia identifikovať, že na svojich územiach majú ľudí, voči ktorých majú isté povinnosti podľa dohovoru 1954 a ďalších. Ťažko potom odlišiť toho, kto sa kvalifikuje ako utečenec od takejto osoby bez štátnej príslušnosti a hoci máme usmernenia pre členské štáty EÚ, ešte veľa sa toho dá zlepšiť pri identifikácii, najmä platforma EMN by mohla podporiť e, tieto kroky. Stavbe štátnej príslušnosti sa musí determinovať ako e, právne relevantný fakt. Ešte predtým, než vznikne nejaká väzba. Väzba nesmie byť ďalej bezdôvodná a diskriminačná. A preto štáty musia individuálne e, posúdiť zraniteľnosť každého, ktorého mienia zadržať, ale v mnohých krajinách sa to nedeje. Naše štvrté odporúčanie je zásadné uľahčiť integráciu do komunity poskytnutím regularizačných spôsobov, aby sa rozoznali osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť a ktorí bez toho, že by tomu boli na vine, nie sú schopní si e, ďalej vybudovať svoj život a zaintegrovať sa do spoločnosti a prispieť k spoločnosti. Náš výskum zdokumentoval príbehy mužov a žien. E, pamätám si, v Bulharsku Kristof nám povedal šokujúcu vec. Žijem tu 24 rokov, nie 24 hodín, ani 24 mesiacov, ale rokov. A imigračná väzba bola ten najponižujúcejší spôsob a trest, ktorý som v živote zažil. Po piaté, treba zaregistrovať a nahlasovať osoby ve štátnej príslušnosti. Na to potrebujeme mať e, kritéria, či splňujú požiadavky. Potrebujeme presnosť a publikovanie v oficiálnych štatistikách. Niektoré tieto kroky sú pre národné orgány, ale je tu aj jasná úloha pre inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu. Napríklad nedávne pozmiece návrhy v rámci nariadenia pre azylový proces, a existuje tu aj príručka k tomu, v nej sa vyžaduje v nariadení sa vyžaduje identifikácia a registrácia osobe štátnej príslušnosti. Parlament by mohol ešte vylepšiť túto právnu normu, aby sa zlepšila situácia ľudí bez štátnej príslušnosti žijúcich na území EÚ. Parlament môže požiadať aj komisiu, aby sa konali ďalšie kroky na zlepšenie ich situácie. Vrátanie platformy EMN, ktorá sa môže do tejto veci zainteresovať. E, aby som počial počiarkol, že existujú ešte ďalšie opatrenia. Dúfam, že výbor LIBE a výbor pre petície tiež e, sa rozhodnú prijať e, uznesenie k osobám bez štátnej príslušnosti a stavu bez štátnej príslušnosti. Záverom príbeh e, Romana, ktorý je z roku 2014. Roman nemohol zdediť ani od mamy, to bol bývalý príslušník e, Republiky Jugoslávie, ani od mamy, ktorá bola z bývalého Sovietskeho zväzu, ich národnosť. To znamená, že nikdy nemohol mať dokumenty, skončil na Slovensku na začiatku 90. rokov. E, nebol ani utečencom, nemal nárok na žiadnu formu ochrany. A keďže Slovensko nemá mechanizmus ochrany pre osoby bez štátnej príslušnosti, zostal v tejto krajine ilegálne a žil na uliciach. Úrady ho nikdy nedeportovali, napriek niekoľkým pokusom, bol 25-krát zatknutý a strávil mnohé mesiace vo väzbe. Počas jeho 20 rokoch jeho status na Slovensku bol nikdy e, neregulizovaný a mal, hoci mal e, partnerku 20 rokov, nemohli sa zobrať. V roku 2015 Roman zomrel tragicky v zúfalstve úplne sám a dokonca mu odopreli aj e, pohrebné služby, pretože nemá žiadny status. Romanov príbeh nám pripomína, že stav osoby ve štátnej príslušnosti sa sám nevyrieši od seba. Potrebujeme kroky, aby takíto ľudia neboli odsudení na život a smrť také, ako ich mal Roman. Dúfam, že toto dnešné vypočutie je prvým krokom k ďalším, ktoré vyriešia tú, túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem za tento skvelý príspevok. Takže chcem poďakovať týmto trom rečníkom. Ospravedlňujem sa, že je to vo to tak, ako to je. Ale ešte druhá vec, to chcela povedať pani Wikström, že vy ste všetci experti na svoj bezčatnej príslušnosti a chápete, nakoľko, ako je prepojená táto oblasť s inými oblastiami, ako napríklad azyl a tak ďalej. Teraz máme bezprecedentné obdobie pre náš výbor, a tento množstvo vypočutí, ten robím legislatívy, ktorú tu robíme, to, to všetko úplne bezprecedentné. Ten počet rôznych vypočutí je taktiež bezprecedentný. Takže než by sme sa zaoberali tým, či tu bude nejaká veľká návštevnosť v nejaký iný deň, tak sa sústredím na to, že treba konať a taktiež je treba nadvezovať na vykonané kroky. Ja som členom spolupracoval som s mimovládnou organizáciou, ja som je teda e, patronom. Táto mimovládka sa oberá deťmi bez šatnej príslušnosti. No a každý z rečníkov, ktorí sa tu dnes vyjadrili, mal skutočne skvelú prezentáciu, za ktoré vám všetkým ďakujem. Prepašte, som na vás tlačil kvôli času, ale toto nám umožnilo to dobre zhrnúť a ja to potom posuniem ešte na koordinátorov. Ešte traja poslanci sa môžu vyjadriť. Andrejš, možno ako prvý a možno ešte ďalší dvaja kolegovia. Ďakujem. Moje pripomienky a moja otázka pre Krisa Miša sú nasledujúce. Predovšetkým ďakujem za túto skvelú iniciatívu. A chcem podať ešte jednu vec, ešte ďalšia iniciatíva pre, o osobách pre, e, z bezštátnej príslušnosti na výbore PETI. Podpísalo ju viac než 20 tisíc osôb z Lotyšska a z Estonska. Táto petícia by týmto neobčanom Lotyšska a Estonska mala chcela udeliť e, právo, volebné právo. Myslíte si, že Európsky parlament by mal podporiť túto iniciatívu? To je moja otázka. Ďakujem, to bolo presné. Pani Ždanoka teraz. Keď nemáte žiadnu otázku, nemusíte sa pýtať. Chcete sa niečo pýtať? Možno nie tak sa až opýtať, ale iba taký návrh by som chcela, alebo vyhodnotiť možno toto vypočutie Ďakujem tým, ktorí sa vyjadrili aj v druhej časti nášho vypočutia, všetkým pánu Krisovi Našovi. Taktiež som bola spravodajkyňou pre agentúru pre e, základné práva. Ale máme tu naďalej problém článku 51 ktorý predstavuje problém pri uplatňovaní charty. A e, je, a teda zne, zmenšuje naše možnosti uplatňovať chartu. No a komisia stále hovorí, dobre, to ale nie je e, v našich právomociach to nie je právomoc Európskej únie, to je právomoc členských štátov, takže sa s tým nedá nič robiť. Nedá sa odvolávať na chartu kvôli článku 51. No a čo týka nedávneho vývoja európskej legislatívy a Brexitu, máme tu návrh Ferhovsa, tam sa navrhuje zrušiť tento článok 51, pretože toto je problematické a preto je môj návrh pre výbor Libe ten, aby sme pokračovali správo z vlastnej iniciatívy. aby sme, teraz sa podal tú správu o občanoch, ktorú vypracujeme každý rok, kde ale riešime iba pár problémov prekračovania hraníc a podobne, ale osoby bez štátnej príslušnosti to tam nie je pokryté. A myslím si, že je čas znovu prediskutovať otázku občianstva Európskej únie a možnosť vyriešiť tento problém osôb bez štátnej príslušnosti, predovšetkým detí. Takže my sme využívali posilnenú koncepciu európskeho občianstva. Prečo nie? Možno Líbe by mohla spolupracovať s expertami, s právnikmi, vypracovať nejaký návrh ohľadom toho, ako toto presadiť, túto koncepciu európskeho občianstva. Ďakujem. Ďakujem. Pani Veržia sa nechce vyjadriť. Ja by som chcela poďakovať za účasť. Je dôležité sa zúčastňovať na vypočutiach a chcel by som sa pýtať Chcem sa teda opýtať, um, kto sa chce k tomuto vyjadriť ešte? Chris, môžete? Myslím si, že niektoré otázky boli priamo pre mňa. Na prvú otázku by som odpovedal tak, že na mojom názore zrejme nezáleží. Keď sa pýtate, či by sme mali venovať pozornosť tejto petícii, ktorú ste spomenuli. E, toto aj vypočutie dokazuje, akú hodnotu majú petície. My sme začali na našu petíciu, mnohí tvrdili, že petícia nič nezaváži. Myslím si, že aj náš prípad dokazuje jasne, že sa tým dá niečo dosiahnuť aj v kontexte osôb bez štátnej príslušnosti. Čo sa týka samotnej témy, tu by som sa vrátil k vynikajúcej odpovede, odpovedi Katie. Realita je taká, že ľudia sú buď štátnymi príslušníkmi, alebo sú osobami bez štátnej príslušnosti, teda je e, fikcia tvári to, že je to nejako inak a tiež je nebezpečné, ak Európska únia by e, prijala takýto postoj, aký signál by to vyslalo iným krajinám, ktoré chcú, dajme tomu, vyhnať aj nejakú časť e, svojho obyvateľstva z politických dôvodov. Tak či tak politická povaha tejto tématiky nejako nebráni Európskom parlamentu, aby presazovala práva. Ako sme si dnes už vypočuli, vypočuli je mnoho vecí, ktoré by sa dali urobiť. Dúfam, že pán predseda ich zhrnie v závere. Ja som už spomenul, že podľa nás by bolo užitočné nielen eh, vypracovať eh, konkrétnu stratégiu, tak ako už povedal pán predseda, ale tiež eh, konkrétne uznesenie. To by tiež pomohlo zhrnúť doterajší pokrok a tiež navrhnúť ďalšie kroky do budúcna. Mali by sme sa teda zamerať na holistickejší prístup. Ďakujem. Ďakujeme. Myslím, že vyjadrenie pani Ždanoky vystihli aj budúcu prácu výboru Liben na najbližšie roky. Chcel by som sa poďakovať Krisovi. Každý z rečníkov zastupuje inú organizáciu. A tiež sa chcem poďakovať eh, výboru Petty. Spomenuli ste, že výbor Pety naozaj má svoju cenu. Výbor Pety totiž dokazuje, že je veľmi významný v niektorých týchto zložitých obavách v presadzovaní práv Chcel by som teda oceniť ich podporu tohto vypočutia v tomto veľmi zložitom prostredí, v zložitých okolnostiach, v kontexte Brexitu otázky občianstva sú veľmi citlivou témou. To je len jeden z príkladov. Ja nie som odborník na výbor pre petície. Máme však aj takých poslancov, ktorí sú aj súčasťou výboru PETI aj výboru LIBE. Chcem sa poďakovať Cecílii, aj keď tu osobne nie je prítomná, mali by sme využiť nástroj petícií čo najefektívnejšie. Čo sa týka výboru LIBE, je to právna otázka, ale zároveň veľmi ľudská, ako aj podpísali naši rečníci. Teda aj tie súvislosti s inými druhými práva, dajme tomu záujmovým právom, zvyšujú komplikovanosť, ale tá komplikovanosť by nám nemala dávať dôvod nekonať. Mali by sme sa venovať vypracovaniu stratégie uznesenia a skombinovať alebo aspoň zohľadniť, e, čo robia jednotlivé organizácie UNHCR, jednotlivé siete, tiež čo navrhuje komisia, UNICEF, jednotlivé siete a organizácie. A preto chcem oceniť e, aj prácu komisie. Musíme si uvedomiť, kde je pozícia nás ako parlamentu, keďže sme spolu legislatívnym orgánom v mnohých oblastiach. Ja teda navrhujem, aby sme možno koordinátorom predložili spolu s pani Wikstrom, ktorá je veľmi skúsenou poslankyňou výbory Libe, návrh stratégie. Uvidíme, ako sa nám podarí zadefinovať e, e, tento štatút bez štátnej príslušnosti. Nemôžem nič slúbiť konkrétne, ale môžeme sa o to pokúsiť. So, if I could just carefully mention Uh, um, teda pokúsime sa nadviazať na túto iniciatívu, ale holisticky sa k tomu musíme postaviť. Holisticky sa stavíme aj k migrácii, snažíme sa to držať pokope. Nemá totiž zmysel nejako oddelovať rôzne aspekty migrácie. Implementácia je tiež veľmi relevantná pre nás. Teda Samozrejme, zaznamenali sme všetko, čo sa tu povedalo. Tiež e, bola schôdza vysielaná, zazneli vystúpenia aj poslancov. Pokúsime sa to zasumarizovať A tiež e, navrhnúť, ako by parlament a výbor Líbe mohli pokračovať v tejto téme. Budeme samozrejme v kontakte s výborom PETI naďalej. A potom to samozrejme dáme k dispozícii kolegom. Ale chcel by som to najskôr prejednať s našimi koordinátormi. Aj so skúsenými poslancami, ktorí boli dnes eh, prítomní. Nemôžem v tejto chvíli prislúbiť nič viac. Je totiž jasné, že veci boli vypovedané, nechceme, myslím, že zachádzať eh, do žiadnych ďalších eh, podrobností. Um, myslím, že to môžeme vybaviť relatívne rýchlo. Téma osôb bez štátnej príslušnosti totiž je pre nás eh, veľmi dôležitá. Vyžaduje sa tak aj, aj isté chronologické kroky. Ešte raz sa chcem poďakovať eh, všetkým rečníkom za ich vynikajúce vyjadrenia. Pán náš eh, za petície tiež všetkým ostatným rečníkom, aj kolegom z výboru pre petície. A ešte posledná poznámka. Všetko to, čo sa týkalo osôb bez štátnej príslušnosti, je to veľmi zložitá téma. Týka sa rôznych e, iných oblastí, taktiež e, práv detí. Okrem iného myslím však, že sa to ešte zdôrazňuje, tá zložitosť. Čoraz viac poslancov má o to čoraz väčší záujem. A preto vám môžem prislúbiť, že to postupíme ďalej, nenecháme to zabudnuté. Ja tieto témy veľmi dobre poznám. Ako vám môže povedať pani Ždanoka, ja sa už mnoho rokov tejto téme venujem a poznám mnoho problémov, ktoré ste popisovali v súvislosti s menšinami a s tým, čo sa deje. A ešte na záver. Aj občania o to majú obrovský záujem, keď sa pozrieme na tento dokument, na množstvo organizácií, ktoré sa do neho zapojilo. A tiež v združení možno tento koncept nie je až tak dobre známy, ale takže tak sa chcem poďakovať eh, za to, že aj vy ste prispeli k tomu, že sa o tom zvyši povedomie. Ešte raz ďakujem všetkým za účasť. Dúfam, že sa dopracujeme k efektívnym a eh, následným krokom a že sa k tejto téme vrátime aj v podobnom formáte v budúcnosti. Ešte raz srdečná vďaka.